Dear colleagues, we are going to start the meeting. Takže, milí kolegovia, môžeme začať dnešné stretnutie. E, rád vás tu opäť vítam na výbore Envy. Samozrejme, vás chceme informovať aj o tom, čo sa stalo v Montreali, potom ako výbor hlasoval pred montrealským stretnutím a mal obavy z dopadu a z výsledku naše, a z našej možnosti upraviť legislatívu pre letecké odvetvie. Takže je dôležité, aby sme sa dozvedeli, aký je výsledok tohto rokovania a ako budeme realizovať mechanizmus Korsia a ako to napojíme na rôzne ďalšie systémy pri letoch domácich, ako aj medzinárodných. A aj z Ecofinu je veľa správ o zdaňovaní benzínu a podobne. Takže je to veľmi vhodne načasované stretnutie vzhľadom na túto výmenu informácií a vieme síce, že nová komisia tu ešte nie je, ale je tu jasné politické usmernenie k zelenej dohode. Teraz by som dal zmluvu vám na 10 minút a potom ďalším kolegom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni. Som veľmi rád, že som tu späť vo výbore Eh, Envy a chcem sa poďakovať predsedovi, že ma znovu pozval a dal mi možnosť vás informovať o výsledku zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo. Ako vieme, ide o eh, zníženie CO2 v medzinárodnom leteckom odvetvi a podobne. Keď sa pozrieme na časovú líniu a na dátumy, a vychádzame aj z toho predpokladu, že komisia by už mala e, svoje nové obsadenie a že by dokázala presnejšie určiť nové veci a e, povinnosti. Dnes to žiaľ ale nemôžem povedať, lebo neviem, aký bude politický e, koncenzus komisie, keďže nová komisia ešte nenastúpila Máme síce politické usmernenia, ale kým nenastúpi nová komisia, sú to len usmernenia a nie, je, nie sú to nejaké oficiálne e, politiky a aj politici sú obmedzení v svojich vyjadreniach. Súčasne by som chcel povedať, že naposledy, keď som tu bol a hovorili sme o niektorých témach, tak som vám slúbil, že budem predsedu informovať o tom, čo sa na zhromaždení udeje a to sa snažím aj robiť a chcem vás informovať aj o veciach, kde dojde k nejakej zmene a vývoju. Takže je to súčasť môjho prísľubu a naozaj som chcel, aby predseda bol informovaný o priebehu rokovaní. A je to dôležité samozrejme a iste si spomínate, že naposledy keď sme sa tu dôverne bavili a informoval som vás o pozícii komisie, to, potom sa o tom hovorilo v rade a troška sa to zmenilo, tak sme mali veľmi dobrú transparentnú diskusiu a proces bol transparentný. V prvom rade chcem povedať, že vieme, že treba znížiť uh, uh, uhlíkovú stopu a dekarbonizovať dopravné odvetvie. Uh, je to veľmi dôležitý bod, vysoko zaradený v e, rebičku dôležitosti a je to rovnako dôležité aj pre novú komisiu. Pokiaľ ide o zhromaždenie IKO, tak chcem povedať, že Európa mala dve priority, keď ide o Korsiu. Poprvé, zabezpečiť globálnu dohodu o Korsii a zabraniť e, znovotvoreniu diskusie o jej rôznych častiach. To znamená e, po, odkročiť od rámca a naplniť ho obsahom a po druhé zabezpečiť, aby EÚ si zachovalo svoj politický priestor a autonómiu rozhodovacieho procesu. Môžem vám rovnako povedať, že sme presvedčení, že sa nám podarilo dosiahnuť náš cieľ v oboch bodoch. Poprvé bolo dôležité, aby toto zhromaždenie neustúpilo od e- existujúce historickej dohody z roku 2016, kde sú globálne odvetvové režimy na zníženie uhlíkovej stopy v letectve. Európa a 44 štátov museli bojovať pre silnú, ambicioznú cestu proti tým štátom, ktorí nechceli silnú Korsiu alebo chceli, aby Korsia nemala environmentálny aspekt. Európa zostala silná, zjednotená a napomohla príprave E, náročnejšieho režimu Korsi. E, tam, kde sme dnes, by sme e, bez európskeho tlaku neboli. Vieme, že Korsia nie je dokonalá, ako som to už povedala aj minule, ale je to to najlepšie, čo máme k dispozícii, aby sme zabezpečili globálny záväzok, klimatické opatrenia v doprave, keďže Paríž, leteckej doprave, keďže Parížská dohoda toto nerieši. Je to príspevok dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody, globálny problém potrebuje bez pochyby aj globálne riešenia, globálne záväzky. Preto je dôležité, bolo dôležité, že zhromaždenie jasno väčšinou prijalo návrh uznesenia o korsi a udržateľnom letectve. To bolo potom, ako Čína, Rusko a niektoré ďalšie štáty chceli namietať voči korzy v súčasnej podobe a namietali aj proti ďalšiemu postupu pri vypracovaní dlhodobého cieľa v uhlíkových emisiách v medzinárodnom letectve. 92 hlasov bolo za. To ukazuje, a 28 proti, to ukazuje, že máme veľmi silnú podporu Korsie a ukazuje, že to nie je jednomyselná podpora. Našim cieľom je úspešná implementácia Korsie a mať aj medzinárodnú podporu, vrátanie veľkých krajín ako USA, Japonsko, Kanada, africké štáty, štáty zálivu. To znamená, že výsledok e, zhromaždenia z pohľadu Európy bol dobrý, čo ale treba vidieť je, že medzinárodný koncenzus je veľmi krehký, pokiaľ ide o dekarbonizáciu a závisky na globálnej úrovni Sromaždenie ukázalo, že je veľmi ťažké prinútiť veľkých globálnych e, emiterov, ako je Čína, Rusko, India, aby sa pridali. E, Čína e, je práve kľúčová, pretože v ICAO bolo e, jednomyselné hlasovanie, tak ako v OSN, ale máme určité E, zásady, ktoré z tohto vyplývajú a nie sú celkom v súlade s tým, čo má potom A Takže, ale boli to tvrdé diskusie. Našim druhým hlavným cieľom bolo zabezpečiť, že EÚ si zachová svoj politický priestor a autonómiu rozhodovacích procesov. To znamená, je to otázka exkluzivity. Debata a na začiatku aj na konci o uznesení Korsia sa netýkali E, exkluzivity Korsie. To znamená, že počas celého zhromaždenia exkluzivita Korsie nebola predmetom debaty. V súlade s našim spoločným stanoviskom, ktoré prijala rada, nebolo potrebné, aby sme si my vyhra- uplatnili výhradu, pretože takáto výhrada by aj mohla vyvolať pochybnosti u tretich krajín a ohroziť úspech Korsie. Prijatie uznesenia Korsie a súčasné predsedníctvo Rady Európskej únie sú vyhlásilo v mene EÚ, že Korsio treba čítať v svetle Chicagského dohovoru a ustanovení zvrchovanosti štátov, ako aj z hľadiska právnych povinností zmluvných štátov, ktoré vyplývajú z Parížskej dohody. Takto sme jasne definovali naše postavenie a povedali sme, že nez, nezáväzné uznesenie zhromaždenia IKO obsahuje v sebe aj politiky EÚ, ktoré nám umožňujú prekročiť hranice Korsie, ak by si taký toto naši zákonodarci želali. Je to zapísané aj v protokole, v zápisnici z hromaždenia. Šikakský dohovor uznáva právo každého zmluvného štátu uplatňovať nediskriminačné zákony a pravidla na lietadla E, rôznych štátov. Je to napríklad v oblasti e, leteckej bezpečnosti, v oblasti životného prostredia. Sú to teda veci, ktoré u nás už platia. Vždy bolo stanovisko EÚ v medzinárodnom letectve, že si máme zachovať našu výsadu, snažiť sa o ambicioznejší prístup. Pokiaľ ide o určenie globálnych environmentálnych noriem, výsledok zhromaždenia to nespochybnil a preto je len na EÚ rozhodnúť, či chce prijať ambicioznejšie opatrenia v Európe. Chcem toto vyslovene zdôrazniť a podporiť. V nasledujúcich mesiacoch sa zameriame na dokončenie práce v Korsi. Tu ide o offsetové opatrenia, ktoré umožnia, umožňuje Korsia si, e, prísne uplatnenie aj rôznych kritérií. E, pokiaľ ide o offset, chceme riešiť otázku dvojitého započítavania. To sú veci, ktoré sa v Parížskej dohode. Pomohlo by to riešiť problémy v letectve a potom by sme to mohli robiť, keď budeme mať jasný výsledok e, v súvislosti s článkom 6 Parížského dohovoru. V Európe komisia začala hĺbkové hodnotenie režimu Korsia a keď to bude skončené, predložíme správu spoluzákonodarcom v, smere, v zmysle smernice ETS. Chcem tu zvorazniť, že ETS samotné má vysoké ambície, ale nebude stačiť na to, aby efektívne riešil globálne emisie, keďže najväčšie štáty, ktoré e, ktoré sú najväčšími emitentmi, by sa mali do toho režimu zapojiť. Letectvo sa predpokladá, že bude ďalej rásť a a náš podiel v leteckom odvetvi ako Európy sa bude zmenšovať v porovnaní s tými rastúcimi štátmi. Parlament ako spolu zákonodarca s radou rozhodne o implementácii Korsy v kontexte našej smernice ETS. Okrem Korsie ešte je tu ďalší dôležitý cieľ pre Európu a to je vytvorenie dlhodobého cieľa znižovania emisí CO2 v leteckej doprave. A tu sme boli úspešní na zhromaždení IKO. Prijaté uznesenie hovorí o prioritizácii tejto práce a o tri roky, keď bude ďalšie zhromaždenie IKO, sa to posúdi. Máme rozhodnúť aj o tom, ako sa má tento cieľ dosiahnuť. Bude to priorita našej komisie a Neznamená to explicitne, že budeme mať takéto ciele e, už keď bude ďalšie zhromaždenie IKO, ale potrebné prípravné mať prípravné práce, aby sme mohli rozhodnutie prijať diplomatické sily musia presvedčiť niektoré štáty, aby si stanovili svoje dlhodobé ciele v tejto oblasti. To je ďalšia úloha. Pokiaľ ide o udržateľné letecké paliva, chceli sme ambicioznejší text uznesenia, ale nepodarilo sa nám to. Predsa ale uznesenie a práva zhromaždenia hovoria o e, zvyšovaní podielu udržateľných leteckých palív sme pripravení podať konkrétne návrhy ako súčasť našich ambicióznych úsilí, aby sme znížili stopu leteckého priemyslu v oblasti uhlíka. Takže Zatiaľ je to nižšie ako 0,05%. Sú tu veľké problémy aj s infraštruktúrom a využívaní týchto palív, ale keď chceme dekarbonizovať letectvo, potrebujeme aj tu pracovať. predpokladaný eh, právny rámec na stimuláciu investícií do výroby a inovácií by mohol urychliť absorpčnú silu takýchto palív v leteckom priemysle a to mohli by sme nahradiť benzín. V prechodnom období medzi dvomi komisiami nemôžem povedať nejaké ďalšie záväzky z oblasti našej politiky, ale myslím si, že udržateľné letecké paliva sa majú stať realitou na trhu a je to niečo, čo by malo byť súčasťou riešenia. Komisia je odhodlaná dekarbonizovať leteckú dopravu a znížiť e, podiel z, e, z 2% globálnych emisí. Ako vieme, nie je univerzálne riešenie alebo len jedno riešenie. Potrebujeme komplexné riešenia, kde sa stretávajú rôzne opatrenia. A Korsia je jedna z týchto ciest, jedna z možností z celej skladačky opatrení. A mali by sme sa zoberať aj ďalšími prvkami, ako je zníženie E, voľných kvót pre letectvo. Mali by sme tlačiť na zvýšenie efektívnosti. Európa optimalizuje náš letecký priestor. E, vychádzame z program CSR. Podarilo sa nám už znížiť 2,7 e, milióna tón CO2 v roku 2014 a celkové by sme mohli dosiahnuť zníženie o 10 keby sme mali jednotné nebo, ktoré teraz blokovalo UK pred nami je ešte dlhá cesta, aby sme dosiahli le- zelené letectvo, ale komisia je odhodlaná pracovať na tomto ciele a budeme intenzifikovať naše úsilia, či už na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni EÚ, aby sme dosiahli oduhlikovanú leteckú dopravu. Počítame na podporu parlamentu, ktorý by nám v tomto smere mal tiež pomôcť. Veľmi rád si počujem vaše otázky a ešte radšej na ne odpoviem. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz otázky a začneme s Petrom Líze EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem, pán generálny riaditeľ. Chcem začať s dvomi poznámkami, kde s vami súhlasím. Poprvé, jednotné európske nebo, to je téma, ktorú, alebo cieľ, ktorý musíme dosiahnuť. A keď hovoríte o uhlíkovo-neutrálnych palivách a technológiách, to znamená, všetky opatrenia na trhu, ktoré sú, môžu byť len súčasťou určitého politického súboru, ako povedal podpredseda Timmermans. Ale keď ide o uhlíkovo-neutrálne paliva, tak si myslím, že komisia môže robiť viac. E, smernica obnoviteľnej energie má podporu letectva a bezuhlíkových palív nedostatočne silnú. Pokiaľ ide o korziu, tak úprimne nevidím žiaden dôvod na spokojnosť. A to nie je stanovisko e, výboru Envy, je to stanovisko parlamentu. My nevidíme Korsiu ako historický prielom. Pozrite si naše uznesenia z minulých rokov. Je tam mnoho medzier, je to slabé, nie je to v súlade s Parížskou dohodou a nie je to ani v súlade s tým, čo vedci tvrdia. Myslím si, že je, to na, že je naozaj dôvod na to, aby sme boli nahnevaní, že DG MOVE a ministri dopravy v našich členských štátoch necítia niečo, že by boli ministrami dopravy, cítia sa skôr ministrami letectva. To, čo my robíme v EÚ, je to, že uprednostňujeme letecký priemysel, menej ho zdaňujeme, menej ambícií máme v ETS a autobusy a železnice sú oveľa viac zaťažované a to je niečo, čo občania už nechcú akceptovať. My sme to hovorili mnoho rokov a teraz je to už hlavnou prioritou našich voličov, aby sme to zmenili. A Korsia vôbec nestačí na to, aby sme splnili túto požiadavku občanov. A potom je tu spolurozhodovanie ako politická otázka. A chcem vás požiadať, aby ste naozaj potvrdili, že všetky opcie sú na stole a bude to len parlament a rada, ktorí sa rozhodnú, ako bude vyzerať naše ETS. Samozrejme, môžeme zvýšiť ambície, môžeme ísť na plné dražby, aukcie a tak si ja aj vykladám, čo povedala dezignovaná predsednička. Čiže budeme tam mať úplné dražby a bude sa to týkať aj medzinárodných, malo by sa to týkať aj medzinárodných, eh, medzi interkontinentálnych letov. A chcem sa spýtať, či je to váš výklad a ak nie, prečo sa vzdávate tejto možnosti? Ďakujem veľmi pekne. Áno, takže najprv si dáme otázky koordinátorov a potom naraz odpoviete, dobre? Takže toto boli zatiaľ dve konkrétne otázky. Uh, ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj generálnemu riaditeľovi Hololajovi, že sem dnes prišiel. Boli ste tu už v minulosti a veľmi si to vážime. Za skupinu SAD nie je pochyb o tom, že boj proti zmene klímy si vyžaduje zníženie emisí e, zo všetkých oblastí spoločnosti, najmä takých emitujúcich sektorov, ako je medzinárodná letecká doprava. A mm, myšlienka Korsie vôbec nie je zlá, má zmysel mať globálny program na globálny problém. Ako som už spomenula, boli ste tu už v minulosti a viete, že náš výbor vyjadril mnohé obavy Hm, pokiaľ ide o navrhovanú e, štruktúru e, tohto programu. A musím povedať, že moje otázky nie sú menej potečné, po, početné po tomto vývoji. Takže exkluzivita Článok 18 uznesenia ešte stále jasne uvádza, že Korsia je jediným globálnym opatrením e, trhovo založeným, ktorý, ktoré uplatňuje sa na medzinárodnú leteckú dopravu. To je problém. Rada e, komisia uvádzajú, že to problém nie je a že nie je potrebné, aby EÚ mala výhrady voči tomuto zneniu. A prečo? Ja e, nie som presvedčená. Ako ste sa dopracovali k tomuto záveru správneho pohľadu? A keďže diskutujeme o veciach súvisiacich s EU ETS, e, tak by som doplnila ďalšiu vec. Článok 30 v smernici o ETS explicitne zavezuje komisiu, aby e, dala správu o tom, ako zohľadní a vyrieši e, do januára 2020 e, vplyv leteckej dopravy okrem teda CO2. E, otázka teda je, či komisia splní tento termín a po druhé, e, ako to momentálne vyzerá s tým posúdením vplyvu a zabezpečí sa, že všetky vedecké názory budú v tomto procese zohľadnené. Ďakujem pekne. Ďakujem za Renew Niels. Ďakujem, pán predseda. Ach, toľko viem po estónsky povedať. No ale keď hovorím už o lingvistike, keď sme 4. septembra mali túto diskusiu, myslím, že ste použili ten výraz silver bullet, strieborná gulka a povedali ste to aj dnes. To vlastne vysvetľuje spôsob, akým komisia funguje. Pretože vlastne nepotrebujeme takéto strieborné guľky, e, potrebujeme konkrétne kroky vpred. Veľmi by sme boli spokojní aj s medenými alebo olovenými, keby ste už začali strieľať. Ale tak, ako ste to opísali v septembri a tak, ako ste to opísali dnes, to je v podstate spôsob, ako neproblematizovať ICU a to je taká, neviem, intelektuálna lenivosť alebo politická neschopnosť. Mali by ste teda problematizovať rozhodnutia urobené na e, konferencii IKO a nemali by ste to len vykresľovať nejakými e, glamoróznymi farbami, bezproblematicky lebo viete, že máme pred sebou veľké problémy a ak vy e, nebudete problematizovať tieto témy, nebudete mať v tomto výbore veľa priateľov. Ďakujem pekne. Thank you for the greens. Vás. Za zelených e, vás. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Hololaj. No, je to také akoby opakovacie kolo a to je naozaj smutné kritika tu svojím spôsobom ostáva a zdá sa, že vy ďalej e, obraňujete to, čo sa deje v globálnom kontexte, že to je dobré. A nemyslím si, že sa to dá takto povedať. Musíme byť podstatne tvrdší a e, podstatne kritickejší vzhľadom na naliehavosť obmedzenia emisí, obzvlášť leteckej dopravy. A myslím si, že už aj tam ten e, tón naliehavosti je dôležitý. Už e, to absolútne absentuje vo vašom prejavi. Vy zniete takmer ako nejaký hovorca IKO a to nie je kompliment. A naozaj si myslím, nechcem sa príliš ohliadať späť, ale predsa len v septembri sme diskutovali o tom, či e, podáme výhradu áno alebo nie. Vy ste diskutovali o tom aj na úrovni rady a komisia pôvodne bola za to, ale rada povedala nie, rozhodneme sa v Montreali a teraz e, ste sa vrátili a povedali, no, nediskutovala sa o tom, výborne, No ale pardon, čo sa stalo s tou pôvodnou pozíciou komisie sa Ste chceli dať výhradu a ten text sa nezmenil. Takže čo sa zmenilo? Že teraz e, zrazu hovoríte, že je super, že sa o tom nedebatovalo a e, že musíte dať nejakú výhradu. To zase znie, ako keby ste sa len snažili byť milí voči IKO. A chýba tu tá vôľa dať tú výhradu. Trošku mi tu teda uniká tá konsistentnosť, ale pozrime sa aj vpred. A ja plne chápem, že hovoríte, že nemôžete povedať všetko za novú komisiu, ale vieme napríklad, že americké letecké spoločnosti vám píšu listy o nemeckých daňových iniciatívach a tvrdia, že by tam mala byť Korsia a že takéto iniciatívy sú na škodu Korsie. A to vám ukazuje, ako, sa, ako korsiu využíva priemysel. To by, mal byť, e, to by mala byť vaša obava a okamžite by ste mali veľmi jasne napísať, že to musia zastaviť, e, že Európa sa ujme svoje zodpovednosti, pretože vy hovoríte, že právne možno nie je tam konflikt, ale viete, že politicky to bude využité. A politicky sa Corsia využíva, využívajú letecké spoločnosti. Čo s tým urobíte? A posledná otázka, e, to, čo už povedala Jutta Götteland, v januári 2020 komisia musí predložiť správu o tých dopadoch eh, z leteckej dopravy okrem CO2 a ja sa teda chcem spýtať na túto správu, pretože to je pre parlament veľmi dôležitá téma. Ďakujem. Ďakujem. Za ID ako koordinátora tu nemáme nikoho, dobre. Takže EKR Alexander Vondra. No, okay. Nechce vystúpiť. GUE nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríte, že najlepší dostupný nástroj Korsia. Ak je to tak, nemyslíte si, povedali ste, že najlepší dostupný, nemyslíte si, že teda musíme sprístupniť nejaký lepší nástroj, ak je tomu tak? Je to veľmi uh, závadný program a treba sa ho zbaviť. Potrebujeme alternatívy v obchodovaní s uhlíkom a potrebujeme férové, efektívne, záväzné regulačné systémy. Obchodovanie s uhlíkom a offset eh, je vlastne horšie, než keby sme robili, nerobili nič. Je to veľmi zavádzajúce, chýba tomu vedecký podklad a je to eh, rozhodujúce. A mnohí klimatickí veci hovoria, že to eh, prispieva k čistému nárastu v absolútnej miere globálneho rastu emisí do roku 2020 sa odhaduje, že globálna emisie z leteckej dopravy budú asi o 70 vyššie než v roku 2005 a očakáva sa rast o viac než 400 do roku 2050. IKO zdá sa, že nemá plán na zníženie tohto rastu. Namiesto toho eh, len ide im o mm, uhlíkovo-neutrálny rast použitím nejakých eh, mm, neutrálnych palív, alternatívnych palív a offsetov. Eh, to je hlúposť. Tie alternatívne paliva, biopaliva, najlacnejšie, ktoré sú E, dostupné pre leteckú dopravu sú z pamového svojho oleja, ale vieme, že produkcia týchto e, vedie k e, strašnému odlesňovaniu, takže strácame na obi dvoch stranách. Nie sú k dispozícii žiadne technologické riešenia pre leteckú dopravu, aby sa vyhla teda páleniu fosílnych palív mala by, e, malo by sa potlačať takéto časté lietanie, mala, mal by sa potlačať rast letísk. To nie je udržateľné na našej planéte a tá neoliberálna ideológia je e, ideológia zlyhávajúca. Ďakujem pekne. Thank you for... Ďakujem. Myslím si, že po tomto prvom kole konkrétnych otázok očakávame konkrétne odpovede. Takže nech sa páči. Máte čas, ale buďte konkrétni. Thank you very much. Um, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi vďačný za všetky pripomienky a otázky. Samozrejme aj za tie kritické, pretože aj to je súčasťou diskusie, ktorú tu máme a vzdielam uh, pocit naliehavosti a takisto zdieľam to, že Korsia jednoznačne nie je ideálnym riešením, ale opäť musím povedať, že je to jediné globálne riešenie a my chceme sa multilaterálne angažovať s našimi partnermi. Toto je multilaterálne fórum a žiaľ, znamená to aj to, že občas treba pristúpiť na kompromisy, aby sme eh, získali preto čo najväčší počet partnerov. To je tiež dôležité. A toto je jediný spôsob, ako riešiť tú globálnu výzvu v leteckej doprave, pretože samozrejme sme chceli, aby sa aj ďalšie regióny k tomu zaviazali do toho globálneho rámca. No a ja som sa pokúsil alebo pokúsim sa zareagovať na niektoré pripomienky, ktoré tu zazneli. Začnem v tom som poradí. Peter Líze, čo sa týka tých uhlíkovo-neutrálnych palív, ja viem, že treba urobiť podstatne viac a viem vám tiež garantovať, že veľmi vážne to skúmame a snažíme sa nájsť cestu vpred. Čo by tiež zohľadnilo Samozrejme, beriem na vedomie aj e, tie pripomienky k udržateľným leteckým palivám, ktoré môžu mať e, negatívny dopad na životné prostredie. Musíme zabezpečiť, aby toto bolo tiež zohľadnené a práca, ktorú sme už doteraz robili, e, nám pomôže posunúť sa vpred. Samozrejme, všimol som si vaše kritické pripomienky u Korsi, vôbec ma to neprekvapuje, viem, že vždy ste sa zasadzovali o viac, než e, sa teda podarilo dosiahnuť, ale musím povedať, že dôležité je, aby sme e, boli v tomto medzinárodnom procese a bez komisie, bez Európskej únie by ten e, medzinárodný proces prakticky nebol nikde. A teraz máme situáciu, kde asi 81 štátov už sa zapojilo do tej dobrovoľnej fázy, čo je 76 medzinárodných, e, e, akt, medzinárodných leteckých aktivít. A ukazuje to tiež, že e, je tu globálna angažovanosť, ktorá by inak možná nebola. A áno, neustále sa snažíme v tých technických diskusiách zvýšiť uh, E, záväzok Korsie a EÚ naozaj bola priekopníkom a bude priekopníkom a chceme, aby to začalo prinášať výsledky. Čo sa týka e, veci okolo zdanenia, nie pochyb, že e, je to súčasťou týchto diskusí, ktoré tu máme. A je tiež jasné, že by sme chceli, aby aj ostatné spôsoby ponúkali udržateľné alternatívy. A nie sú to len prázdne slova. Napríklad Connecting Europe Facility, čo je teda finančný nástroj na podpor budovania infraštruktúry, to berieme vážne. 75 sa využilo na rozvoj železničnej siete. Okrem toho máme vnú, uh, riečnú dopravu, čo je tiež e, environmentálne priateľský spôsob dopravy. A tam sa veľa investovalo. Čo sa týka mm, budúcnosti zdanenia, to je jedna z tém, ktorú má na stole nová komisia. Jasne naznačili, že e, sa budú zaoberať smernicou o energetickej dani a v tomto kontexte E, som si istý, že tie diskusie, ktoré už e, vo viacerých formáciách rady začali, začali aj v rade ECOFIN. E, to je súčasťou diskusí, kde naši politickí šéfovia budú musieť prijať rozhodnutie, ako ísť ďalej. Čiže áno, tá diskusia jednoznačne prebieha. A čo sa týka alternatív, áno. Alternatívy týkajúce sa EU ETS sú na stole. Žiadna z tých alternatív ešte nebola rozhodnutá a skúmame všetky, ale samozrejme nemôžem predbiehať e, to, k čomu dospeje budúca komisia vo svojej správe a musia nájsť spôsob, ako spojiť náš záväzok s Korsiou, e, s našim želaním ísť nad rámec Korsie, pokiaľ ide o naše klimatické ambície. Myslím si, že to bude veľmi dôležitá diskusia a uvidíme, ako teda môžeme ísť ďalej, urobiť viac a zachovať aj náš politický priestor. E, opakujem, my sme svoj politický priestor zachovali a môžeme príjmať svoje rozhodnutia, e, čo sa týka spôsobu, ako chceme to v Európe implementovať, implementovať v tomto regióne a je to plne v súlade so šikakským dohovorom. Potom, čo sa týka súladu Korsie s Parížskou dohodou a uhlíkovo-neutrálnym rastom, IKO zhromaždenie dohodlo sa na ciele no, do roku 2020 a to je prvý krok v obmedzení rastu emisí z leteckej dopravy. No ale treba zlepšiť leteckú technológiu, prevádzkové zlepšenia sú potrebné, udržateľný, eh, udržateľné paliva, ale ten trhový mechanizmus ETS a Korsia sú tiež E, dôležité. To sú také štyri piliere, na ktorých musíme ďalej pracovať. A musíme využiť výsledky všetkých týchto štyroch pilierov, aby sme obmedzili dopad leteckej dopravy na životné prostredie. Korsia samozrejme je v e, mnohých krajinách rozvojových rozvinutých, uplatní sa na e, trasy aj medzi týmito krajinami čo sa týka exkluzivity. Viac než jeden z tých koordinátorov spomenul túto tému. Áno, hovorili sme o tom. Takisto sme vám prezentovali pozíciu komisie, než sme išli na zhromaždenie IKO, ale zároveň pozícia únie dopriala rada, pozmenila návrh komisie v súlade so zmluvou. To je právo rady prijať pozíciu únie na základe návrhu predloženého komisiou. Čiže ústne vyhlásenie predsedníctva v mene EÚ je, že my máme svoju autonómiu v rozhodovacom procese Komisia tiež nefunguje vo váku, aj v medzinárodných e, rokovaniach musíme sa pohybovať v rámci, ktorý máme, teda to je tá pozícia únie a pozíciu únie determinujú členské štáty, ako tomu bolo aj tu. A v súlade s dohodnutou pozíciou únie šéfovia delegácií EÚ posudili e, situáciu na zhromaždení, aby teda si zachovali právny rámec EÚ, politický priestor EÚ a dospeli k záveru, že tie červené linie, ktoré nám stanovil mandát, neboli prekočené. A nie je pochyb o tom, že EÚ a členské štáty IKO veľmi aktívne a veľmi proaktívne sa vyjadrovali k efektivite korsie a naďalej to tak bude. Ako som už spomenul, rezolúcia zhromaždenia ICAO nie je právne záväzná a teda nemusí to byť v súlade s legislatívou EÚ, členských štátov EÚ. Táto rezolúcia tiež rieši exkluzivitu eh, smerom k globálnemu systému. Systém EÚ je regionálny. Okrem toho, jeden z princípov Šikakského dohovoru je, že každá zmluvná strana môže na nediskriminačnom základe uplatňovať svoje zákony a nariadenia na všetky mm, lietadlá vo svojom e, právnom priestore. A toto máme teda aj v EU a v členských štátoch, čiže opäť chcem vyzvihnúť, že naša politika, náš priestor bol zachovaný v tomto kontexte. No. Potom tu bola otázka o tých eh, dopadoch eh, leteckej dopravy okrem CO2, pretože lety samozrejme majú noxy eh, a oxidy vodnú paru, širčiteň a tak ďalej. Dnes ešte máme relatívne mm, malé vedecké poznatky o týchto iných emisiách. Komisia teda e, zadala štúdiu, aby sa preskúmal dopad takýchto emisí, okrem emisí CO2. Správa by mala byť predložená na budúci rok a pravdepodobne to nebude do konca januára. Je to teda rozpracované a dúfame, že to budeme vedieť zrealizovať čo najskôr. Viem, že takéto meškanie nie je ideálne, ale v realite bohužiaľ k takýmto meškaniam dochádza a urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme to napravili, aby sme to zmiernili. Potom tam bola otázka pána Torvalca. Ďakujem za vaše estonské e, e, vystúpenie, mohol by som odpovedať po fínsky, ale možno neskôr na chodbe. E, či to problematizujeme výkav? Samozrejme, a samozrejme, že to neustále nadnášame v diskusiách s, s partnermi z tretich krajín, bilaterálnych rokovaniach, na zhromaždení a tak ďalej. Samozrejme, chceme dosiahnuť viac, ale musím povedať, že je to multilaterálne fórum a to zlučuje 193 krajín, ktoré vychádzajú z rôznych východisk a ak chceme dosiahnuť maximálnu možnú väčšinu, tak to určite nie sú ľahké rokovania, to vám zaručujem. A môžem tiež povedať, najmä keď čínska delegácia sa ujala slova, tak eh, to boli dosť kritické momenty. Ako by sme sa vracali v čase, nejakým strojom času, pretože všetky tie diskusie už prebehli, ale bohužiaľ e, vrátili sme sa k týmto diskusiám, čiže nemáme medzinárodný konsenzus. Našou úlohou je, aby sme garantovali, že sa do toho zapojí čo najviac medzinárodných partnerov, a možno pred 5 rok, rokmi ľudia tiež hovorili, že Corsia bude super a keď to budeme mať, keď e, to bude dostatočne um, integrované, tak to prinesie zmenu, lebo je to globálne, všetci sa do toho zapoja, ale teraz sa samozrejme veci zmenili, očakávania sú podstatne väčšie. Očakávania, že sektor leteckej dopravy robí viac než len, tých, eh, než len ten eh, uhlíkovo neustrálny rast do roku 2020. A nie sú to len emisie, aj ďalšie aspekty, na ktoré sa môže sektor eh, zamerať, aby znížil svoju environmentálnu stopu, zbaviť sa plastov napríklad, ale sú aj ďalšie veci, takže musíme naďalej tlačiť aj na to a chceme samozrejme ísť aj ďalej, než sú teda v týchto diskusiách, aby to bolo ambicioznejšie, aby sme mali dlhodobé ciele, viac ambiciózne, pokiaľ ide o udržateľné letecké paliva. A áno, máme aj ďalšie krajiny, ktoré zdieľajú našu víziu a sú krajiny, ktoré sú opatrnejšie. Dôležité je, že tieto medzinárodné procesy budú pokračovať a my urobíme viac. My pôjdeme ďalej. To, o tom absolútne nie pochybnosti. Um, ah yes, then um, the question uh, that um, Vice Chairman raised concerning k ďalšej otázke. Uh, pani podpredsednička hovorila o liste, ktorú, uh, ktorý zaslal líder zo sektoru a ten americký príspevok, ale my nepostupujeme týmto smerom a chceme jasne poukázať na to, že nevidíme veci rovnako a že chceme vychádzať z Čikákského dohovoru a tá autonómnosť rozhodovaní je dôležitá. To sa snažíme vysvetliť aj našim medzinárodným partnerom. Odvetvie sa vždy bude snažiť, aby presadilo svoje záujmy a my sa im musíme snažiť vysvetliť, čo možné je a čo nie je. Takže v tomto momente môžem povedať, že na to budeme samozrejme odpovedať a veľmi jasne. Myslíme si, že tu nejde o žiadne narušenie dopravnej dohody medzi USA a EÚ. To je jedna z tých otázok, ktorú otvorili. Ešte sa pozriem na moje poznámky, áno. offsetting, kompenzácia alternatívne paliva. Trochu som to nahryzol už predtým. Hmm. Dal to pán Wallis. Režim kompenzácií je ekonomicky účinný, dochádza k zníženiu vo financích a môže to byť častejšie menej nakladné, ale jeho efektívnosť offsettingu jeho režimu takto závisí od kvality projektov, ktoré financujeme v tých e, režimoch, aby sme znížili emisie. Máme technickú radu, tam je celá séria nezávislých expertov na vysokej úrovni a oni teraz hodnotia kvalitu offsettingových programov, ktoré Korsia uznáva všetky jednotky, ktoré v kompenzáciách používame, ktoré, tie musia vychádzať z programov, ktoré Korsia schvaluje a potom e, musíme pravidelne robiť hodnotenia, aby tá kvalita kompenzačných jednotiek bola zachovaná. Takže technická rada bude mať svoje návrhy, uvedie zoznam spôsobilých jednotiek kompenzácie, ako aj kritéria, ktoré experti schválili Kritéria sú veľmi dôležité, aby emisie z letectva sa správne aplikovali v ktorých oblastiach, aby naozaj došlo k zníženiu emisí skleníkových plynov a aby sa každá takáto položka zarátala len raz, bude to pomerne prísny režim. My sa zúčastňujeme, respektíve naši experti týchto diskusí a chceme dosiahnuť, aby ten proces išiel správnym smerom udržateľnosť. Posledný bod a kritéria pre udržateľné palivá. Prvá fáza, tam sú tri kritéria do roku 2023. 10 úspor emisí cez konvenčné palivá. A pôvod nesmí byť z vysokou uhlíkového územia. Rada prijala 12 kritérií e, udržateľnosti. Európa ich podporuje. Budeme o tom v budúcich mesiacoch hovoriť, ale je to aj súčasťou istej záruky, ktorá znamená, že sa budeme snažiť nerobiť nič, čo by malo negatívne dopady. Viem, že som hovoril dlho, ale vyzvali ste ma k tomu dobre. V druhom kole máme len pár minút na pár otázok. Nech sa páči. Pani Deli. Ďakujem veľmi pekne, pán generálny riaditeľ. Práve som si vypočula, že hovoríte, že urobíte viacej a že pôjdete ešte ďalej, to je fajn. To naše ambície vyžadujú, ale zároveň mám stále pocit frustrácie, pretože je tu rozpor medzi naliehavosťou a tým, čo sa požaduje. Znižovanie emisí zo všetkých sektorov <clears throat> a ten postoj, že o nič nejde, že je to stále ako vždy. A ja mám pocit, že sa k tomu stále pristupuje ako obyčajne, pretože IKO neurobilo dôležité kroky, aby kontrolovalo emisie. Poznám ľudí z tohto sektora. Niektorí hovoria, že sú obetným baránkom, ale ja to tak nevidím. Všetky sektory musia prispieť, hlavne v EU, ak chceme naozaj dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie a ICAO chcelo blokovať štáty a regióny, ktoré chcú robiť viacej na riešenie emisí, to je pre mňa veľmi znepokojujúce. Rada by som videla rozhodnejšiu, silnejšiu EÚ a EÚ musí podať ústnu námietku, ale aj formálnu výhradu, pretože ak chceme naozaj niečo čierne na bielom, na čo by sme sa mohli neskôr odvolať, Ak potvrdíme práva bloku regulovať e, práva z emisie, my to musíme potvrdiť našou politikou. Spomenuli ste kompenzácie v letectve. Tam sa emisie predsa za posledných 20 rokov zvýšili. A to by ale naše ambície nemalo ohroziť tie ambície byť e, uhlíkovo neutrálny do roku 2050 a ja povzbudzujem EÚ, aby si uvedomila, že uhlíkové kompenzácie nebudú stačiť a musíme byť oveľa ambicioznejší. Martin Hojsik. Ďakujem, pán predseda. Ja mám pocit, ako keby som si vypočul niekoho z paralelného svetu. Nesta- sveta nestačí hovoriť o 0 do roku 2050. Treba hovoriť o minimálne 55% minus skleníkových do roku 2030 a pritom tam došlo k eh, štvrtinovému nárastu a to ma naozaj veľmi rozčuluje. Pokiaľ ide o záväzky z Korsy a vyššej, e, vyšších ambícií, tak tu sa musíme rozhodne postaviť za vyššie ambície, ktoré nám Korsia pomôže dosiahnuť. IKO letecký priemysel na, ako keby na niečo zabudali, ale náš, e, naša komisia dúfam, že nie. Počúvam tu, že IKO začína pripravovať diskusie o konkrétnych cieľoch znižovania, ale my tu nie sme v 90. rokoch, je už rok 2019 a mňa by zaujímalo, aké je stanovisko vášho generálneho riaditeľstva k týmto konkrétnym cieľom znižovania emisí výkahov a či by to nemalo byť aj súčasťou ETS a kde si myslíte, že ETS v Európe v odvetví letectva by malo prestať dávať voľný kredit e, leteckým spoločnostiam, kedy budú naozaj e, súťaži za rovnakých podmienok Posledná otázka od zelených. Nech sa páči, pani Paulus. Ušetrím čas. Pán Hojsik to povedal za mňa. Nevidím žiadnu ďalšiu požiadavku o slovu, tak ešte 2-3 minúty na odpoveď. Ďakujem. Ďakujem za komentáre, aj za otázky, aj za to, že tie ambície stále sa snažíte zvyšovať. To, čo povedala pani Dalí. Všetci si uvedomujeme, že k tomu nemôžeme pristupovať ako k niečomu obvyklému. Je to jasné všetkým aj priemyselným odvetmiam vrátane letectva. Osobne si myslím, že dlho trvalo, kým si letectvo uvedomilo, že práve v tomto odvetví nemôže k tomu pristapovať ako keby sa nič nedialo tou metódou business as usual a sú tu rozdiely a začínajú to brať oveľa vážnejšie a v kontexte ICAO musím znovu povedať, že je to orgán OSN komplikovaný, 193 krajín, a rozhodne nerobí nejaké milové skoky v predskôr malé kročiky a pre nás je dôležité, aby tých krokov bolo viacej, nie menej. A snažili sme sa o to, tlačili sme na IKO, aby sme zabezpečili, že udržateľnosť letectva bude vysoko na programe rokovaní. Súčasný predseda IKO si stanovil veľmi dôležitý cieľ a vďaka jeho úsiliu sme boli schopní dosiahnuť pred tromi rokmi globálnej dohody. A teraz na to môžeme zase ďalej tlačiť. Kompenzácie to nestačí. V prípade uhlíkovej neutrality áno, potrebujeme skutočné zníženie. Súhlasím. Skúmame nové potenciálne možnosti, ktoré by sa mohli rozvinúť v rámci Green Dealu a ďalšia možnosť, podpora udržateľných leteckých palív. Aj to môže priniesť zmenu, ak ale bude dobre urobená, ak zabezpečíme, že to bude skutočná náhrada kerosenu z dlhodobého hľadiska. To sú body, ktoré som chcel spomenúť. A ku Korsi ešte jedna posledná vec. Podľa výpočtov režim Korsia by mohol zmierniť 2,5 miliard tón CO2 a 48 miliard by mohlo vygenerovať do roku 2025, takže aj tam je potenciál, ak sa k tomu bude pristupovať správne a my ten potenciál v Korsii tak ho treba naozaj uplatniť a využiť v prospech, v prospech životného prostredia. Ďakujem, hovorí pán predseda. Budeme mať ešte možnosť sa k tejto otázke vrátiť oznámením komisie o Green Deal. Letectvo bude v centre záujmu, samozrejme akokoľvek sa na to pozeráte, či už z hľadiska ETS daní, či iných politických možností. Ďakujem. Je dôležité, aby sme naďalej viedli otvorenú a transparentnú diskusiu s vami z GR BUMF. O niekoľko dní bude vypočutie s novým komisárom pre dopravu a to bude znovu príležitosť, aby sa parlament k týmto otázkam vyjadril. Ďakujem. Ešte na záver by som všetkým poslancom poďakoval za tvrdé otázky a komentáre, ale ja sa sem vždy rád vraciam a s vami spolupracujem. Tú agendu sa snažíme s vami spoločne presadiť a budem vám vždy k dispozícii aj do budúcnosti. Okay. Uh, we are going to move to the... V poriadku. Ideme na druhú časť dnešného raňajšieho stretnutia. Rád by som privítal riaditeľov agentúr, ktoré spadajú do našej pôsobnosti. Všetkých vás tu vítam pred tým koktejlom Mám ešte nejakú prácu? A budeme postupovať následovne. Na úvod dostane slovo výkonná riaditeľka ECDC, pani Andrea Amon. Všeobecne predstaví všetky agentúry, potom sa predstavia agentúry, ktoré sú užšie spojené so životným prostredím, EHF a tak ďalej. A potom tie, ktoré súvisia so zdravím, to všetko súvisí. Potom bude kolo otázok, počnúť s kontaktnými osobami z MV pre jednotlivé agentúry, takže najprv 10 minút prezentácie celého systému agentúr. Pani Amon, nech sa páči. Ďakujem za túto príležitosť predstaviť našich 5 agentúr. Po druhýkrát máme takúto príležitosť na začiatku mandátu MV, aby sme sa predstavili. Rada by som sa poďakovala predsedovi aj sekretariatu, že to umožnili. Som riaditeľkou ECDC a vystupujem tu zároveň ako súčasná predsedkynie siete európskych agentúr je nás 5. My spadáme po MV, ale dohromady nás je 47. My sme len časť tých 5. A našim cieľom je viesť špecifické, technické, manažerské alebo vedecké úlohy a podporovať politiku tak, ako ju stanovujú EU inštitúcie. Teraz by som urobila prehľad toho, čo naše agentúry pre občanov robia niečo, čo je pre nás piatich spoločné, aby ste to nepočuli potom zbytočne 5 krát. Cieľom je poukázať našu spoločnú expertízu, vedecký a technický potenciál, ktorý vám môžeme ponúknuť ako europoslancom. Naše odborné znalosti vám môžu pomôcť implementovať priority EÚ napríklad v úsilí o splnení cieľov udržateľného rozvoja Agenda 2030, Green Deal, nulové znečisťovanie. Pán predseda, keď bol zvolený, jasne povedal, že EÚ potrebuje rýchlejšie a ambicioznejšie postupovať vo všetkých bodoch pôsobnosti ENVY a my sme pripravení na tom spolupracovať s vami Všetkých 5 agentúr pracuje na otázkach, ktoré sa týkajú každodenného života 500 milióna, miliónov európskych občanov. Sme tu na ochranu životného prostredia a aby EÚ bola bezpečnejšia, zdravšia a konkurencie schopnejšia. Kto sme, čo sme a aké sú naše oblasti práce? Sú tu také kľúčové slova ako veda, zdravie, bezpečnosť a EU odbornosti, ako aj špecifickejšie pre agentúry, ako sú medicína, chemické látky, životné prostredie, potraviny, ochoroby. choroby. Naše agentúry majú rôzne operačné rámce, ale Okrem toho sú tu niektoré oblasti, ktoré sú spoločné. My všetci pracujeme nezávislým, transparentným spôsobom a zapájame zainteresované strany a občianskú spoločnosť ako mimovládky, spotrebitelia, pacienti, polnohospodári, všeobec, e, široká verejnosť do našej práce. E, poskytujeme, chceme poskytovať e, pevné vedecké dôkazy, názory na základe najlepších dostupných dôkazov, aby sme posilnili dôveru spoločnosti v rozhodovanie postavené na vedeckých zisteniach. Takto chceme zabezpečiť, aby naše regulačné rámce dobre fungovali a mali potrebný vedecký vstup a základ. Takže ako akú hodnotu pridávame našim zainteresovaným stranom. Viete, že máme rôzne súbory politických priorít, je tam biodiverzita, obehová ekonomika, verejné zdravie, bezpečnosť potravín a podobne. Dávame dokopy najlepších vedcov a expertízu z členských štátov a takto zabezpečujeme to, že tie stanoviska, ktoré vypracúvame, vychádzajú z najlepšej dostupnej bázy základne. Pr- naša práca umožňuje tvorcom politík prísť k rozhodnutiam, keďže môžeme poskytnúť nový, širší pohľad a celoeurópsky pohľad pokiaľ ide o politické rozhodovanie, potrebujete aj efektívnosť, hospodárnosť. Nie je čas na to, aby sa ním plitvalo alebo aby sa plitvali zdrojmi. Takže keď robíme veci raz, na európskej úrovni zvyšujeme efektívnosť európskeho rozhodnutia, pretože sa to nemusí robiť v 28 členských štátoch. Pre väčšinu z nás sú členské štáty zastúpené aj v našich správnych rádach, tak ako ste vy predstaviteľmi obyvateľov EÚ. Vašou prioritou je, aby sa zlepšil život občanov. Naša práca prispieva k tomuto cieľu aj priamejším spôsobom. Občania majú tú istú mieru ochrany, lebo my zabezpečujeme spoločné normy. Takže agentúry Envy sú tu preto, aby vás podporovali a robíme to viacerými spôsobmi. Zdieľame naše technické a vedecké vedomosti. Pri príprave legislatívy, ktorú prijímate, na základe údajov, ktoré zbierame. Počas implementácie zákonov zohrávame kľúčovú úlohu pri podpore členských štátov a komisí pri implementácii týchto zákonov v duchu, ktorý ste im dali. Počas posudzovania, vyhodnocovania vašich politik a programov my v našom feedbacku vieme z konkrétnych praktických príkladov a z údajov, ktoré zbierame Takže môžeme e, dať vstup pre otázky parlamentu, ako aj rôzne vstupy pre uznesenia, ak tak potrebujete. A takisto si vypočujeme aj odozvu, spätnú väzbu. Taktiež sme tí, ktorí skladajú svoje účty voči vám. Máme formálne procesy absolutória a vypočúvania predsedov. A zaoberáme sa vašimi prioritami, takže my budeme za, o chvíľu budeme hovoriť o konkrétnych témach pre jednotlivé agentúry a uvedieme aj niekoľko príkladov našej úzkej spolupráce. Taktiež sme vám poskytli aj ďalšie informácie o našich agentúrach, ktoré ste, by ste už mali mať. A mali by byť aj na webovej stránke Envy. Tieto infohárky sú len v digitálnej podobe. Môžete si ich e, vybra- e, e, vytlačiť tak, ako budete potrebovať. Naše kontakty sú tiež na webovej stránke Envy, takže určite sa na nás obráte, keď to potrebujete. Tešíme sa na úzkú spoluprácu s vami aj cez naše ich nových poslancov, ktorých, ktoré sú naše kontaktné osoby. A chcem zdôrazniť to, čo už povedal aj predseda, že po zasadnutí výboru dnes popoludní v tejto miestnosti e, pozývame vás všetkých na malú recepciu organizovanú piatim, našimi piatimi agentúrami. Ďakujem. Takže Teraz budeme mať prezentáciu jednotlivých agentúr. Začne tým, začne ECHA. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A veľmi stručný úvod k Európskej agentúre pre chemické látky. ECHA. Naša agentúra, agentúra ECHA, funguj, spolupracuje s našimi partnermi, čo vo veľkej miere predstavujú členské štáty, komisia, parlament a aj inštitucionálni aktéry, ktorí reprezentujú priemysel, zelené mimovládky, odbory, ako aj špecializované skupiny, ako ja neviem, dobre životné podmienky zvierat. S cieľom je zabezpečiť bezpečné využívanie chemických látok. Máme alebo fungujeme tak, že pripravujeme, implementujeme veľký, veľké množstvo legislatívy v oblasti chemických látok. Tuto vidíte uvedené cieľom je zabezpečiť bezpečnosť a chránime pracovníkov, spotrebiteľov, keď používajú, pracujú s chemickými látkami, ako aj občanov, ktorí môže byť náhodne vystavený chemickým látkam alebo prostrediu s chemickými látkami. My prispievame k tým politickým oblastiam, ako sú biodiverzita, voda, vzduch, pôda a tak ďalej. Naša práca sa orientuje najmä na EÚ, ale máme aj viacero úloh, ktoré prispievajú k medzinárodnej agende chemických látok. Prostredníctvom našej práce v oblasti bezpečnosti prispievame významne aj do, do dobrému fungovaniu vnútorného trhu a tým zabezpečujeme spravodlivú rovnocennú hospodárskú súťaž v EÚ. To znamená, že prispievame aj k, inovatívnym, k inovatívnemu chemickému priemyslu, pretože chemický priemysel je tým priemyslom priemyslov. Prispievame k inováciám aj vo výrobných odvetviach vo všeobecnosti prostredníctvom našich aktivít a cez inovácie a bezpečnosť prispievame aj ku konkurencieschopnosti nielen chemického priemyslu, ale celko, celého priemyslu v EÚ. Naša pridaná hodnota v tomto súkolesí ochrany konkurencieschopnosti, inovácií a vnútorného trhu je, že prostredníctvom naš implementácie tejto mnohonásobnosti chemickej legislatíve zabezpečujeme synergiu medzi právnymi predpismi, to znamená hospodárnosť, zvýšenie rýchlosti, zvýšenie ochrany a e, zvyšovanie inovatívnosti a konkurencieschopnosti, e, ale okrem toho, a to je dôležitejšie pre občanov, ku konzistentnosti týchto jednotlivých právnych predpisov. To znamená synergie, e, súlad medzi legislatívou. To je tiež oblasť, do ktorej významne prispievame. Základom našej práce sú naši pracovníci znalosti a skúsenosti ale tieto skúsenosti a znalosti máme v najväčšej databáze o chemických látkach. látkach. To je základ, ktorý nám dáva hmotu pre našu prácu, každému aj v Únii, ktorý pracuje alebo využíva chemické látky. A to znamená, že znovu podporujeme konkurencieschopnosť a inovatívnosť priemyselných odvetví a priemyslu ako takého. Máme niekoľko veľmi špecifických kompetencií, správanie údajov, posudzovanie chemických látok, e, rizikový manažment chemických látok a spoločenský a ekonomický e, dopad chemických látok. Tieto kompetencie využívame tak, že vieme, že chemické látky sú tá oblasť, ktorá znepokojuje občanov. Štúdie Eurobarometra, ako aj rôzne prieskumy verejnej mienky na národnej úrovni to ukazujú. A preto sa snažíme aktívne prispievať a riešiť tieto obavy našich občanov, tým, že využívame naše kompetencie a zvyšujeme všeobecné znalosti, ako aj E, špecifické znalosti o chemických látkach, podporujeme ich bezpečné používanie, presadzujeme transparentnosť, tak aby občania mali istotu, že to robíme na základe správnych vedeckých dôkazov. Naša povinnosť je nielen implementovať a to znamená byť vašim ťažným koňom pri hospodárení s chemickými laťkami vo vedeckých a technických aspektoch, ale snažíme sa byť aj pripravení, aby sme tam boli vtedy, keď vy chcete, aby sme my začali konať. Takže sa aj tešíme a snažíme sa e, byť pripravení na dobu, keď nás potrebuje Takže mali sme aj tému obehovej ekonomiky a mali by sme ju takto mať. A teraz je to aj tá zelená dohoda, ako vieme, ktorá je hlavnou prioritou z pohľadu dezignovanej predsedkyne komisie. To, čo my vidíme v kontexte obehovej ekonomiky, je, že obehovosť je obehovosť materiálov a všetky materiály sú z chemických látok. To znamená, že my nie sme, e, my sa nezoberáme obehovou ekonomikou, ale obehová ekonomika sa zaoberá nami každý deň, lebo chemická, chemikálie a táto ekonomika sú to isté. Inovácie chemického priemyslu budú hnacou sírou riešení mnohých spoločenských víziev, pre ktorými stojíme. Takže chemický priemysel prináša riešenia, napríklad technické riešenia aj v oblasti zmeny klímy. Ale na druhej strane tieto riešenia musia byť bezpečné a tam znovu my ako agentúra do toho vstupujeme. Môžeme prispieť našou e, my znalosťami, kompetenciami do tejto obehovej ekonomiky môžeme poskytnúť vstup do vypracovania zelenej dohody. Pritom sme reorganizovali našu agentúru v, vo viacerých smeroch. Najdôležitejšie pre túto prezentáciu sú ale, je ale to, že teraz sme organizovaní tak, že dokážeme ľahšie príjmať nové úlohy a okamžite ich zaintegrovať do našej existujúcej práce na legislatíve, aby sme mali rýchlejšie užitok zo synergie a efektívnosti a druhá vec je, že teraz sa inštitucionálne v rámci agentúry nezaoberáme jednou látkou, ale skupinami chemických látok. Takto to skúšame. Koncom budúceho roka by sme mali byť pripravení na to, aby sme takto systematicky pracovali. Náš najlepší, najväčší majetok sú naši pracovníci, to je asi tretina z nich na tomto obrázku. Sú to hlavy a skúsenosti našich pracovníkov, ktorí pracujú na udržateľnom hospodárení s chemickými látkami, pr- prospech našich občanov a životného prostredia. A týmto by som rád ukončil moju časť týchto piatich e, prezentácií o agentúr. Ďakujem veľmi pekne a teraz by sme prešli na EFSA. Pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Mám tu čest vám predstaviť Európsky orgán bezpečnosti potravín. Nachádzame sa v Parme v Taliansku, máme okolo 500 zamestnancov a ke, pozrite sa na to, čo robíme. To čo, to, čo robíme, je dole vľavo, tu na tomto obrázku. Je to dôveryhodná veda pre bezpečné potraviny to je naše jadro činnosti. Ak my povieme, že to nie je bezpečné, nie je to potravina, takže všetko začína s bezpečnosťou potravín, ale potravinovú, ale bezpečnosť potravín vidíme v rámci výživy, zdravia a udržateľnosti. Bezpečné potraviny sú východiskom, ale musíme to vidieť vo väčšom kontexte zdravia a udržateľnosti. Ako môžeme produkovať takéto potraviny a v budúcnosti budeme potrebovať oveľa viac potravín pre 10 miliard ľudí? Ako ho vyrobíme bezpečným a udržateľným spôsobom? A na to používame vedu. Dôveryhodná veda pre bezpečné potraviny znamená, že sme vedecký poradca európskych inštitúcií. My sme vlastne vaši konzultanti a by ste politické rozhodnutia stavali na najlepších dostupných dôkazoch. A keď je o bezpečnosť potravín, nedávno sme sa pýtali e, spotrebiteľov v Eurobarometri. Na čo myslíte, keď nakupujete? Čo je vaša najväčšia obava? A bezpečnosť potravy nebola najväčšia obava európskych spotrebiteľov. Bola to len jedna obava z piatich. Asi 25 obyvateľov malo E, bezpečnosť potravín ako hlavnú starosť, keď išli nakupovať jedlo. Je to dobrý znak. To znamená, že náš systém bezpečnosti potravín, potravinový priemysel, komisia, EFSA odviedli dobrú prácu za posledných 15 rokov. Pokúsim sa to dostať ďalej, áno. Takže čo robíme? Tu vidíte že nerobíme veľa vecí, ale robíme tieto veci v rôznych oblastiach legislatíve. Máme 30 právnych predpisov a viac, kde poskytujeme vedecké rady pre posúdenie rizika tvorbu legislatívu v oblasti bezpečnosti potravín. My nemáme len jeden postup, jeden pohľad. My tu máme širší pohľad od farmy pod stôl a biologický systém, spoločenský systém, to všetko, ekonomický systém, to všetko v tom posudzujeme a to sú oblasti, kde treba veľké transformácie v budúcnosti a chceme vyrábať bezpečné, zdravé a udržateľné potraviny. Naša úloha je aj komunikovať o rizikách v potravinovom reťazci, čiže komunikácia rizika, zapájanie aktérov je právna povinnosť, ale to je dobrá právna povinnosť záväzná záväzok, aby sme včas nezávisle e, poskytli informácie o riziku európskym spotrebiteľom, manažerom rizika a médiám. A to je veľmi dôležité, je to vedecká spolupráca. My ako EFSA nevieme fungovať bez spolupráce s členskými štátmi. Členské štáty nám dávajú svojich expertov. Členské experti členských štátov sú v našich paneloch a bez tejto európskej spolupráce by EXA, EFSA nemohla fungovať. A teraz, na akom základe pracujeme každý deň? Čo nám dáva každý deň energiu, aby sme sa snažili dosiahnuť čo najlepšie bezpečné potraviny v Európe? Je to vedecká excelentnosť. Máme tu povinnosť a rovnako aj ambíciu poskytnúť vám tie najlepšie dostupné vedecké rady. Hovoríme o inováciách pri posudzovaní rizika, pretože potravinový priemysel sa neustále inovuje a preto aj my musíme inovovať metodiku posudzovania nanomateriálov a nových ďalších vecí, čiže inovácia metodík. Je to aj o spolupráci, o tom som už hovoril. My potrebujeme spoluprácu, je to naša DNA E, nášho organizmu. A súčasne by som chcel zdôrazniť aj dve ďalšie hodnoty. Je to nezávislosť. Máme právnu povinnosť poskytovať nezávislé vedecké rady tvorcom politik podľa výsledko, najlepších výsledkov e, súčasnej vedy v oblasti bezpečnosti potreby životného potravín, životného prostredia a udržateľnosti. A robíme to otvoreným spôsobom. A otvorenosť pre nás má dva, dva prvky a je to transparentnosť a zaangažovanosť. A sme vďační Rade komisii parlamentu, že nové nariadenie o transparentnosti prijaté len pred niekoľkými mesiacmi poskytne EFS priestor na nové úlohy, a dá nám aj nové zdroje. A to je aj moja výzva na vás, aby ste nám pomohli, že pri vyjednávaní o MMF budeme mať prostriedky, ktoré potrebujeme. My ich potrebujeme, aby sme sa dostali k transparentnejšej, inkluzívnejšej, otvorenejšej metóde práce pri našom posudzovaní rizika. A na záver, pre koho pracujeme? Máme štyroch klientov, ak dovolíte to takto formulovať Väčšina našich zákazok pochádza z Európskej komisie, ale aj Európsky parlament môže dať úlohy EFSA. A teraz máme také zadania, ktoré sme aj dostali od Európskeho parlamentu. Jeden sa týka zdravia včiel. Zaoberáme sa na stresové faktory, ktoré ovplyvňujú uh, život uh, včelstiev a potom sa zaoberáme dobrými životnými prostred, podmienkami zvierat. Tu máme na starosti momentálne pre vás zajace a králieky. Potom máme aj otázky členských štátov, to sa ale nedieje veľmi často. A na záver, ak nás, aj keď nikto to nepožiada, môžeme iniciovať vlastné úlohy, ktoré považujeme za dôležité. Robíme to, aby sme sa pripravili na budúcnosť Takže v zásade toto sú tieto zákazky, mandáty, my to tak nazývame o týchto štyroch zákazníkov, klientov. Potom začneme našu vedeckú prácu, e, vyhodnocujeme, posudzujeme a potom poskytneme radu, ktorú komunikujeme a dáme európskym manažerom rizika. Kto túto prácu robí v EFSA? Je nás okolo 500 zamestnancov, avšak máme 10 vedeckých panelov, ktoré pozostávajú z približne 20 expertov z celej Európy. E, zdravie práslin, geneticky modifikované e, organizmy, e, krmiva, zdravie zvierat, blaho zvierat, biologické rizika a tak ďalej. Takže vidíte, že v našich vedeckých oblastiach Ideme od zdravia rastlín cez ľudskú spotrebu naprieč celým potravinovým systémom. A potom sa pozeráme aj na vznikajúce rizika, máme právny záväzok, povinnosť e, zameriavať sa do budúcnosti, kde budú nové rizika v dôsledku zmeny klímy, v dôsledku migrácie, v dôsledku inovácie v potravinovom priemysle. Ako môžeme tieto riziká riešiť, ako sa na ne pripraviť. Takže príprava je jedna z takých základných úloh, ktoré sú v našich všetkých vedeckých paneloch, vo, najmä teda po vedeckom paneli. A spolupracujeme e, na tom, tejto iniciatíve Jedno zdravie, jedna planéta a chcem vám za to poďakovať. You were so you seem to be very ready to move. A zdá sa, že sme veľmi pripravení na ďalšie prezentácie. Posledná, a než sa dostanú k slovu poslanci. EEA, Európska environmentálna agentúra, výkon riaditeľ, ďakujem pekne. Vážený pán predseda, poslankyňa a poslanci, mi veľkým potešením predstaviť Európsku environmentálnu agentúru tomuto výboru. Máme už 25 rokov tento rok a našou hlavnou činnosťou je dávať eh, tvorcom európskych politík poznatky o e, životnom prostredí. Takisto chceme podporiť príspevok EÚ ku globálnym výzvam v týchto oblastiach. Čo sme za týchto 25 rokov dosiahli. Čo robíme? Dávame včasné, spoľahlivé, cielené a relevantné informácie tvorcom politik v Európskej Únii eh, ako aj európskym občanom, aby ste vy mohli prijímať rozhodnutia založené na skutočnostiach, na faktoch. Spolupracujeme takto s týmto výborom a s ďalšími výbormi v Európskom parlamente. Spolupracujeme s viac než desiatimi službami komisie. Prioritizujeme samozrejme DG Envy a DG Klima, ale pracujeme tiež s členskými štátmi veľmi intenzívne E, politiky mm, idú od kvality vody, kvality ovzdušia cez e, spracovanie odpadu, e, ale aj témy ako je zdravie a životné prostredie. Tam spolupracujeme aj s kolegami, ktorí tu dnes sú. A takisto sme prepojení na globálnu agendu, čo sa týka klímy, ale aj udržateľného, cieľov udržateľného rozvoja. Chcel by som vyzdvihnúť že naozaj máme veľmi silnú sieť s našimi členskými krajinami. Máme 28 plus 11 ďalších členských krajín a spolu s nimi podporujeme a správujeme e, sieť expertov, viac než 3000, ktorí najlepšie poznatky a vedomosti k týmto témam v Európe vlastne prinášajú e, pre e, prospech Európanov jedno zásadné zlepšenie poznatkov za posledné roky je mm, pochopenie, že problémy a riešenia mm, treba vnímať ako systémy, na úrovni systémov. Keď sa pozeráme na výzvy, je zjavné, že máme tu výraznú klimatickú krízu, ale stále viac chápeme, z čoho sa veľmi teším, že biodiverzita je úzko prepojená so s klímou a naopak a takisto sa pozeráme na neudržateľné využívanie zdrojov a jeho vplyv. A myslím si, že odkaz e, je dosť jasný. Máme dočinenia s naliavou situáciou. Vidíme nezvratiteľnosť e, body zlomu. Veci sú navzájom prepojené a v predchádzajúcom kole ste hovorili o business as usual a môžem povedať z pohľadu e, životného prostredia a klímy už neexistuje to usual e, ako obyčajne, je to skôr business ako neobyčajne. A teda musíme veci riešiť na systémovej úlohy, čo znamená, že naše poznatky organizujeme podľa toho, kde sú uh, dobré, kde by mohli byť a mali byť eh, politické zásahy. Na... Teraz, keby som to vlastne pretavil do tej politickej agendy, tak Green Deal, ktorý je v politických usmerneniach nové predsedničky Ursuly von der Leyen, to je prepojené na existujúce politiky, sú tam zlepšené politické ambície a môžem povedať, že na všetkom pracujeme. To skrátke zhrnutie agendy vyzerá ako náš výročný ročný program a pracujeme na klíme, energetike. Dávame informácie o emisiách skleníkových plynov, o e, biodiverzite, o, o, o všetkých týchto e, témach. E, bio, máme tu stratégiu biodiverzity, netoxické prostredie. Tam my vlastne sme depozitárom e, tej smernice. Bioekonomika je skutočne kritická téma, pretože veľmi počítame s biomasou, čo môže pre spoločnosť priniesť, ale uh, je tam mnoho eh, zase takých eh, kompromisov s inými oblastiami politiky a samozrejme je tu obehová ekonomika. Čo sa týka mm, eh, taxonómie, a pokiaľ ide o pozorovanie finančnej udržateľnosti, tam samozrejme chceme zvýšiť kredibilitu a teda veľmi hlboko sme eh, sa pustili do tejto agendy zameranej na budúcnosť. Asi všetci poznáte správu IPCC a ľudia poznajú aj teda tú správu eh, o zdrojoch. My sa veľmi intenzívne na tom podielame a každé, každých 5 rokov Európa pri, eh, vlastne publikuje svoje najlepšie poznatky, čiže kde sa ocitáme, píra, produkujeme to každých 5 rokov a myslím si, že e, rozdiel od ostatných správ je, že naša správa explicitne je prepojená na európsku politickú agendu. Čiže e, máme tam posúdenie toho, kde sa ocitáme a môžem povedať, že keď sa pozriete na tie ciele 2020 pre Európu, tak tá farebná škála je hlavne červená a žltá a zaostávame ale takisto prinášame také poznatky, ktoré nás môžu nasmerovať na ambiciozne ciele 2030-2050. Momentálne produkujeme, respektíve tlačí sa SOER. Vydané to bude 4. decembra v budove rady tu v Bruseli. Predseda sa už zaviazal, že bude prítomný, za čo ďakujeme bude tam prítomný komisár a predsedníctvo. A v tejto správe poskytujeme základnú analýzu na raison d'être tohto ambiciozného zeleného dílu pre Európu a zodpovednosť za Európu a svet. A takisto tam máme vhľad do dynamiky tej potrebnej zmeny, aby sme sa pohli týmto smerom. Myslím si, že odkazy sú tam dosť jasné postupné zisky efektívnosti, ktoré máme dnes, tie nám nepostačia do roku 2030 a 50. Čiže nestačí veci, veci robiť len lepšie, ale treba ich robiť aj trošku inak. Musíme mať informácie, ktoré budú potrebné pre politiky budúcnosti. A presne túto prácu robíme v našej agentúre. Samozrejme, e, veľmi radi budeme s vami spolupracovať. Máme byť tradíciu pozývať spravodajcov do agentúry, aby sme ich informovali o najlepších poznatkoch, ktoré máme. Máme prístup k vedeckým sieťam, ktoré sa dajú využiť, ktoré majú hodnotu pre túto sieť a veľmi si ceníme, že spolupracujeme so všetkými kolegami tu zastúpenými, aby tá perspektíva jednej planety, jedného zdravia e, bola naozaj kľúčová. Som rád, že Bernard Url z EFSA spomenul, že aj oni chcú e, vlastne e, respektíve oni budú mať ďalšie zdroje, ďalšie posty vo svojej agentúre. Bohužiaľ, my sme jedna z tých agentúr, ktoré sa e, zdroje škrtajú, čo je trošku bizarné zále na politické priority do budúcnosti. A veľmi by som sa zasadzoval za to, aby parlament zohral svoju veľmi pozitívnu úlohu aj naďalej, aby vybavil agentúry dostatočnými zdrojmi, ktoré robia vlastne tú dennodennú prácu, aby e, sme občanom dokázali splniť tie politické sluby. Ďakujem pekne. Ďakujem. Áno, čo sa toho neobvyklého biznisu týka, to je dobrá fráza. A teraz dostanú slovo kontaktné osoby Envy, aby sme začali uh, rozpravu. Martin Hojšik uh, eh, Reniu. Ďakujem, pán predseda, som rád, že ste tu. ECHA je agentúra, ktorá zohráva dôležitú úlohu nielen v spravovaní chemikálií eh, z pohľadu chemického priemyslu, ale na jednej strane aj chráni zdravie a životné prostredie a zabezpečuje nahrádzanie nebezpečných chemikálií, pretože to mi trošku chýbalo v tej prezentácii, tento veľmi dôležitý proces schvalovania eh, eh, nebezpečných chemických látok a to je e, dôležitá vec nielen z pohľadu zdravia a životného prostredia, ale je to aj hybná sila inovácie, pretože takto vzniká mechanizmus, ktorý vlastne motivuje, vytvára príležitosti pre firmy, aby investovali do výskumu, pretože e, musia vedieť, že budú mať trh pre svoje bezpečné produkty. A dôležité je tiež, aby sme sa pozreli na to, ako tie veci vlastne pospájať, pretože momentálne máme situáciu, kde je množstvo rôznych legislatívnych prest predpisov a je to taký rozkuskovaný prístup, napríklad pokiaľ ide o endokrinné disruptory, pot, uh, materiály, ktoré sú v kontakte s potravinami alebo kozmetikou, čiže je tam množstvo príležitostí a naozaj ten uh, Green Deal, ale bude dôležité, aby ECHA mala dobré zdroje aby to dokázala zvládnuť, pretože bez silných, kvalitných regulátorov nebudeme mať konkurenčný trh. Ďakujem pekne. So contact person... Kontaktná osoba pre EFSA je Simona Bonafé, ktorá dnes nie je v Bruseli, takže idete ku to len dostane slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem, pán riaditeľ Úru. V prvom rade ospravedlňujem eh, kontaktnú osobu pani Bonafé, že tu dnes nie je, eh, ale je to z nepredvídaných eh, dôvodov. Eh, ďakujem za vašu prezentáciu, aby sme pochopili dôležitú úlohu, ktorú zohráva EFSA pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti pre európskych občanov. No a po dosiahnutej dohode začiatkom tohto roku o revízii Všeobecného potravinového zákona bude EFSA podehať veľkým zmenám v nadchádzajúcich rokoch medzi rôznymi novými úlohami. Ja by som sa chcela zamerať na transparentnosť, dôveryhodnosť, eh, pardon, dôvernosť informácií. Sú tu eh, rôzne pohľady a s týmito novými úlohami akákoľvek žiadosť o schválenie sa bude zverejňovať bezodkladne, eh, keď sa tá žiadosť posúdi za prípustnú a platnú. Okrem toho EFSA bude musieť vytvoriť databázu na štúdie, ktoré boli zadané a potom sa vytvorí takýto proces e, pre, e, predbežných žiadostí. A v prvom rade by som sa teda chcela opýtať, že aké opatrenia EFSA príjma, aby zmenila organizáciu, aby dodržiavala tieto nové úlohy. A po druhé, myslíte si, že navrhovaný rozpočet bude dostatočný, aby EFSA um, si dokázala mm, zrealizovať svoje nové povinnosti a chcela by som počuť aj váš názor na to, že Európa nedokázala potlačiť používanie pesticídov od polovice 90. rokov. A mm, či máte nejaký názor na nedávnu harmonizáciu indikátorov rizika, aby ste posúdili trendy v riziku používania pesticídov? Toto je dôležitý aspekt potravinovej bezpečnosti a e, aký máte názor na tieto harmonizované indikátory rizika. E, sú účelové. Ďakujem. E. Ďakujem za EEA uh, eh, Juta Paulus za zelených. Ďakujem pekne za prezentáciu. Zistila som, že EEA predklada každých 5 rokov správu. Je to pravda? Uh, máme tu prehľad celého systému a všetkého, čo tam eh, prebieha. 5 rokov to je vlastne v súlade s našim mandátom, takže tú, to potešenie dostať správu máme iba raz a chcela by som sa opýtať, či by teda nebola možnosť nejakej mm, predbežnej správy alebo nejakého, nejakého náhľadu, aby sme trošku lepšie boli o tom informovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz dám slovo na voľnú rozpravu. EPP, pani Novák. Lepo pozdravljeni vsi. Moram najprej izraziti... Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem povedať, že som veľmi rada, že e, dostanem možnosť nahliadnúť do vašej práce, že sa viac dozvedám o agentúrach, ktoré pomáhajú EÚ pripravovať svoju legislatívu. Náš výbor je veľmi komplexný a ja som novou členkou tohto výboru a často eh, si kladem otázku, na koho sa spoliehať, eh, koho kontaktovať, keď máme dočinia s rôznymi témami. Vieme, mm, že aj lobbysti veľmi intenzívne pracujú v parlamente a majú rôzne záujmy. Preto Ehm, mám teraz e, väčší pokoj na duši, keď som si vypočula, že vaša práca je nezávislá, profesionálna. Často e, sa zamýšľam, že čo je vlastne základom našej legislatívy. Pripravujú ju len úradníci alebo aj experti. Preto som naozaj veľmi šťastná, že som zistila, že vo vašich agentúrach e, pracuje množstvo expertov, pretože chcem, aby naša legislatíva vychádzala z čo najviac expertných poznatkov. Je tiež pravda, že parlament musí prijať, príjmať politické rozhodnutia a tie musia byť harmonizované s expertnými poznatkami. Ale samozrejme, legislatíva často podlieha aj politickému hlasovaniu. No, ja som v každom prípade veľmi rada, že som sa dozvedela o vašich agentúrach a ich práci a teraz viem, koho by som mala kontaktovať, keď budem potrebovať nejaké expertné stanovisko, keď si budem pripravovať svoje dokumenty. Agentúry sú vlastne základom našej práce a dúfam, že vy vo svojej práci zohľadníte prácu parlamentu. Sí, presidente, era para la siguiente turno. Uh, it's this one for you. V tomto kole Ania Hazekamp, GUE. Ďakujem pekne. Mám tu otázku jednak pre EFSA a potom pre ECHA, ale začnem ECHA. Pán Hanzen, videli sme to už eh, v Včera bola zaujímavé podujatie o endokrinných disruptoroch a zbaviť sa chemikálií, ktoré pôsobia ako endokrinné disruptory, to je jedno z najväčších víziev našej generácie a ďalších generácií. No pokrok je ešte stále veľmi pomalý. Ako môžeme ten proces urýchliť? Urýchliť identifikáciu a zákaz eh, týchto disruptorov vo všetkých produktoch každodenného života nebolo by vhodné mm, mať tak nejaký skupinový prístup k posudzovaniu chemikálií, e, ktoré majú rovnaké vlastnosti, aby sme sa vyhli nejakým e, nevhodným e, náhradám, ako sme to videli v prípade bisfenolu A a bisfenolu S. Aké iné riešenie by sme mohli hľadať? A napríklad kolega z environmentálnej agentúry žiadal o viac zdrojov, čo plne podporujem, ale potrebuje aj ECHA viac kapacít, aby urobila viac a rýchlejšie, odhodlanejších e, krokov v tejto dôležitej téme. A potom moja otázka pre EFSA. Som veľmi znepokojená z mnohých procedurálnych predlžení, ktoré tu vidíme, e, pokiaľ ide o obdobia schváľovania, lehoty na schváľovanie pesticídov. Od roku 2003 sa to predlžuje až 5 krát za sebou, pretože to opätovné posúdenie sa ešte neskončilo. Medzi týmito chemikáliami sú aj pesticídy, e, ktoré sú známe, endokrinné disruptory a majú karcinogénne alebo mutagénne e, vlastnosti. Niekedy to súvisí s meškaním v nahlasujúcich členských štátoch, ale vidíme aj omeškania vo vašom posúdení. Prečo je to tak a čo treba, aby sme sa toho e, zbavili? A konkrétne môžete vysvetliť, prečo ste nezverejnili svoje stanovisko k Mankosep, e, pretože konzultácie sa skončili v 2018. EKAS a posúdenie rizika už e, bolo uzavreté vo februári, že je to reprotoxická látka. Tieto pesticídy treba zakázať okamžite a nepredlžovať to tak, ako to momentálne navrhuje komisia. Takže prosím, keby ste to mohli vysvetliť. Ďakujem pekne. Thank you very much. For ECR, Mr. Ďakujeme. Za EKR, pani Fioki pán Fioky. Ďakujem predsedkyni agentúr za jej prezentácii. Verejné konzultácie ako nástroj sú dosť silným demokratickým nástrojom a ja si myslím, že je to mocný nástroj na to, aby sme mohli zásadne zbierať údaje zo sociálneho, ekonomického a aj vedeckého hľadiska. Je to prínosné taký kritický bod, ktorý k tomu môžem bať, alebo námietka, že väčšie NGOčky, asociácie a lobbysti majú prístup k takémuto návrhu, pomer, eh, pardon, nástroju pomerne ľahko zatiaľ, čo jednotlivci občania. Eh, je to problematické pre nich často počas verejných konzultácií majú problém presadiť svoje názory a tá komunikácia medzi orgánmi je ťažká, zložitá. Nie je to jednoduchý problém, mali by sme ho vyriešiť, ale mali by sme na to poukázať a získávať čo najväčšiu spätnú väzbu. Ďakujem. Za zelených Margaret Auken. Pokiaľ ide o agentúru pre životné prostredie, my vás plne podporujeme a je dramatické, že dojde k zníženiu rozpočtu. Mojou chybou je, neviem to, ale rada by som vedela, predkladáte stratégiu pre plasty z vašej perspektívy a ja som sa s agentúrou stretla pre niekoľkými rokmi a keď sme riešili plasty na programe rokovania aj v epe tak v agentúre žiadna stratégia pre plasty neexistovala. Ja viem, že to je len jedna z oblastí, ako je odpad a podobne. Viem, čo robíte pre biologickú rozmanitosť ja si myslím, že by bolo naozaj dôležité, aby sme v tom, čo robíme, mali podporu od EEA a bol by to aj silný argument, aby sa posilnili aj ekonomicky vaše možnosti. Ďakujem. a ja som jedným z rečníkov. Ako posledný ešte tu máme niekoho. Ja pôjdem po vás. Ešte sú tu viacerí. Juta Paulus. Ďakujem. Mám viacero, nielen jednu otázku. Prvá na EFSA. Spolu podpísali list pre vás a ten sa tohto... Ja som spolu podpísala s vami ten list pokiaľ ide o konflikt záujmov, pokiaľ viem, Helsings eh, na EFSA sa nená. To nie je eh, subjekt zo súkromného sektoru. A zo strany VTO EFSA, no tak by ma zaujímalo, ako to vyzerá s touto skupinou lobbystov, ktoré priemysel financuje, pretože ak ich klasifikujeme ako nezávislých expertov, to by ma znepokojilo. Neviem, aké máte informácie aj o pripravenosti na riziko a EEA. Hovorila o kríze biologickej rozmanitosti a rada by som vedela, akú úlohu toto zohráva vo vašich budúcich scenároch. Keď k, kvôli kríze biodiverzity dochádza k zhoršovaniu kvality pôdy, mikroorganizmy a podobne, ako to bude, aký to bude mať vplyv na naše potraviny alebo na spôsob, ako môžeme robiť poľnohospodárstvo, alebo ako sa môžu šíriť rôzne choroby a škodcovia, pretože prirodzení predátori tu nebudú. A ešte ďalšia vec – Veľmi ma znepokojuje financovanie dôležitých agentúr. Otázka je, či by nebolo najspravodlivejšie a najjednoduchšie nebrať si viacej peňazí z eurozpočtu, ale zvýšiť poplatky hlavne pre tie podniky, ktoré poskytli neúplné materiály. Ďakujem, pán Sinsič. Ďakujem pekne. Obávam sa, že pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, existuje dosť veľká nerovnosť v Chorvátsku. Často nachádzame na trhu potraviny nekvalitné, mesové výrobky, ktoré sa normálne nemôžu predávať v iných krajinách, sa predávajú u nás. A to je možné Veľmi často boli zverejnené škandály v súvislosti s mesovými výrobkami. Hovorili sme tu o rôznych rezervách alebo obchodných maržiach a napríklad e, taký konkrétny výrobok ako Nutella. Nutella, ktorá sa predáva v Nemecku, je oveľa lepšia a kvalitnejšia ako tá, ktorú dostávame v obchodoch u nás. Takže ja by som sa spýtala konkrétne si, aké opatrenia sa príjmu, aby došlo, aby konečne sa ukončili tieto nerovnosti. Myslím, že všetci sme toho názoru, že každá jedna krajina má rovnaké práva, že by sme mali byť rovní a my by sme nemali byť smetiskom nekvalitných výrobkov, ktoré sa inde v Európe nedajú vyrábať, eh, teda spotrebovať. Máme ešte nejaké iné otázky? Takže moja otázka na EHFSA, ten koktejlový efekt. Ľudské telo nie je fragmentované na rôzne molekuly a časti a substancie. Ako môžete zladiť to, že môžete ísť do hĺbky molekuly od molekuly alebo substancie, v rámci vašich, vašich oblastí. A keď sa pozrieme na jedlo a na zdravie ako celok, tak vlastne ide o zdravie. A čo by bolo potrebné pre vás z technického hľadiska aj politického, aby ste dosiahli pokrok v tejto otázke? To je taká nová hranica ak naozaj chceme urobiť vážny pokrok v takom e, sektore alebo odbore, ako je dopad chemických látok na ľudské zdravie, poprosil by som vás, aby ste odpovedali na tieto veľmi konkrétne otázky. Možno by sme mohli začať s EEA a potom ísť opačným poriadkom. Ďakujem. Ďakujem za otázky, hovorí pán Bruník otázka o správe raz za 5 rokov. My každoročne robíme asi 40 správ v súlade s tradíciou organizácií, ktoré pracujú na rôznych otázkach. Raz za niekoľko rokov dáme dohromady všetky takéto skúsenosti, vedomosti. Robia to všetci, UNEP a mnohé ďalšie orgány. Je to aj naša tradícia, je každoročná správa o kvalite ovzdušia, o klimatických zmenách, o kvalite vody, o biodiverzite a tak ďalej. To robíme každoročne, potom máme platformy, ktoré neustále aktualizujú informácie o kvalite vôd, o biodiverzite, o prispôsobovaní klímy a tak ďalej. A tam neustále dodávame aktuálne informácie, Tiež sme investovali aj do iného spôsobu, ako sa dostať k občanom. To sú také mapy, kde niekedy každú hodinu môžete vidieť aktuálne informácie a môžete sa si pozrieť akékoľvek mesto, ktoré má viac ako 20 tisíc obyvateľov, kliknete na mapu a vidíte stav kvality ovzdušia z monitorovacej stanice a dochádza e, v reálnom čase k transferu informácií, potom aj investície do Kopernikus. Európa investovala miliardy no najlepšieho pozorovacieho systému na planéte. Má obrovský potenciál v poskytovaní údajov. Je to oveľa presnejší systém, neviem, výročné zberanie údajov, ktoré sa nám zasielajú z niektorých krajín. Takže robíme oveľa viacej než jednu správu za 5 rokov. Otázka kríza biodiverzity a plnohospodárstva to nie je priamo určené na nás, ale robíme správu o biodiverzite a je jasné, že hlavný tlak v Európe biodiverzite, tak to je predovšetkým poľnohospodársky systém, fragmentácia krajiny a po tretie neustále znečisťovanie. A všetko, čo sa spomenulo v tých, v tých otázkach, ktoré tu padli, situácia je taká, že v roku 2000 EU slúbila, že do roku 2010 zastaví stratu biodiverzity. Teraz slúbujeme, že 2020. Ani to sa nestane. Tam ideme do kummingu a tam predsa nemôžeme dôveryhodne vyhlásiť, čo urobíme do roku 2030. Musíme riešiť hlavné príčiny straty biodiverzity a teda polnohospodárske systémy a politika, ktorá podporuje dotuje poľnohospodárstvo, zohráva svoju úlohu. O tom sme hovorili už v niektorých alebo vo viacerých našich správach. Myslím, že to boli tie hlavné otázky. Aha, ešte stratégia o plastoch. My nie sme komisia, my nemáme právo iniciatívy, pracujeme, spolupracujeme s komisiou v oblasti plastov rôznymi spôsobmi napríklad v oblasti chemikálií a zdravia. Tam ju podporujeme. Netoxické prostredie, 7. akčný program pre životné prostredie. To nebolo prevzatá ako politická iniciatíva teraz to oznamuje nová komisia. A potom aj v otázkach odpadu a pri plastoch vidíme, že v Európe neustále chýba kapacita riešiť vlastný plastový odpad – hlavne teraz, keď už Čína a iné krajiny ten náš neberú. A pracujeme v kontexte obehového hospodárstva na plastoch, ale to je dosť zložitý materiál, aby sa mohol ďalej recyklovať. Je to komplikovaný materiál, ktorý v tom obehu nie je jednoduché uchovať. Takže pracujeme na stratégii pre plasty týmto spôsobom ale zatiaľ tu nie je nejaká konkrétna koncentrácia politik. Ďakujem za otázky a ja sa pokúsim odpovedať čo najlepšie, hovorí pán Url. Nové nariadenie o transparentnosti a aké zmeny prídu obsahuje štyri piliere. Toto nové nariadenia transparentnosť, kvalita štúdy, ktoré používame, kvalita údajov, správa, riadenie EFSA a komunikácia. Transparentnosť. legislatíve rátame s tým, že od marca 2021, keď bude potrebné aplikovať novú legislatívu, budeme zverejňovať všetky dôkazy, ktoré používame na hodnotenie rizika, to veľmi skoro. Dostali sme žiadosť a overíme či je takáto podložená. O niekoľko týždňov zverejníme všetky údaje, ktoré použijeme k nášmu hodnoteniu rizik. Ja si myslím, že to je veľký krok vpred. Nie len pokiaľ ide o dôveru občanov, ale aj z ďalších hľadisk. Ďalší výskumníci budú môcť tieto údaje využívať svojimi modelmi, štatistikami, metodami a možno tam aj nájdu nejaké vzorce, ktoré my ako regulátori nevidíme. Zatiaľ vieme, že to nikto na planete nemá a Európa je naozaj na čele transparentnosti. A my ako otvorená EFSA už sme 5 rokov o to žiadali a sme naozaj radi, že k tomu dojde. Kvalita štúdy, vytvorí sa register priemyslové podniky a laboratória, ktoré robia v oblasti priemyslu takéto štúdie, tak budú ich musieť oznamovať skôr, než predložia žiadosť, aby sa žiadna nestratila na ceste od podniku k cieľu. Bude aj zmena vo vedení. Máme vedenie, kde je 14 členov. V roku 22 bude riadiaca rada kde budú zástupcovia občianskej spoločnosti, parlamentu, členských štátov a tak ďalej, tak ako je to vo všetkých európskych agentúrách a komunikácia. Komisia predloží prevá, prevádzací akt manažery rizik, členské štáty a tak ďalej by mali spoločne postupovať, ako komunikovať o rizikách v potravinovom reťazci, to je tiež veľmi pozitívne. V tejto komunikácii sme boli svedkami toho, že ak nie je jednotná, môže to spotrebiteľa zmiasť v roku 2017. Spotrebitelia dostávali rôzne informácie okolo zbytkových hodnôt a potom boli zmetení. Otázka, či máme dostatočný rozpočet, áno, ak ho dostaneme tak, ako to bolo naplánované v niektorých oblastiach, tak áno, ale v tých nedostatkoch, v tých <clears throat> bežných aktivitách EFSA, pesticídy, tam nebudú nové peniaze, nové idú na nové úlohy, transparentnosť, komunikácia a tak ďalej. To bude OK. Ak rokovania prebehnú dobre ako doteraz, ale pesticídy, tam pracujem asi so 60 ľuďmi. Iste viete, že americká agentúra na ochranu životného prostredia má 1100 ľudí. Boli sme aj v Kanade, je to veľká krajina. Nie pokiaľ ide o počet obyvateľov, veľká rozlohou a oni majú asi 450 ľudí, takže my máme naozaj veľmi taký skromný systém, pokiaľ ide o európsku perspektívu aj pracovnú silu, ktorá by sa pesticídom venovala. A to nám prácu veľmi komplikuje neskôr ešte k tejto téme. Ďakujem aj mm, poslancovi Novákovi, že, sú tu tak, že ste poukázali na tieto rozdiely. Niekedy ma zaráža tá otázka, keď ľudia hovoria, môžeme dôverovať agentúram, ale agentúru ste zriadili vy, legislatívci, aby ste neslúžili verejnému záujmu. Nás platí rozpočet EÚ, nie priemysel. Našim jediným záujmom je chrániť verejné zdravie. A asi sme neboli vždy úspešní pri transparentnosti, otvorenosti, proaktívnosti, angažovanosti, aby sme presvedčili niektorých z vás a občianskú spoločnosť, že dokonca aj keď sa mi nepáči politicky ten výsledok, môžem veriť procesu, ľuďom, údajom. My na tom pracujeme a nové nariadenie o transparentnosti nám dáva tiež právny istotu, čo môžeme a nemôžeme zverejňovať a podobne. Pokiaľ ide o mankocept, tomu sa bude musieť vrátiť, ešte na tom pracujeme, naše peer review ešte prebiehajú, takže nemôžem presne povedať, kde sa nachádzame, ale budem vás o tom informovať neskôr. A keď ide o meškania, tak áno, musíme povedať, že správy, posúdení, Návrhy posúdení členských štátov nemajú vždy tú kvalitu, ktorú by sme chceli, preto máme tento peer review, aby sme ich skvalitnili a na konci procesu všetky posudzovacie správy budú mať tú istú úroveň, čo možno urobiť. Máme napríklad sieť o pesticídoch, spolupracujeme s členskými štátmi komisie, aby sme zlepšili proces, zrýchlili ho, ale neklame si, máme obmedzené zdroje v oblasti pesticídov nedokážeme zdvojnásobiť rýchlosť práce, pokiaľ nebudeme mať nové zdroje. Potom tu bola otázka ku konfliktu záujmov. Môžem srdosťou povedať, že pomocou Európskeho parlamentu EFSA vypracovala politiku konfliktu záujmov, kde Európsky ombudsman nedávno povedal, že ostatní by si mohli brať príklad prístupu EFSA k konfliktu záujmov. Takže máme veľmi silnú prísnu politiku a môžem vám povedať, že mnohé príklady sme už pred rokmi vyjasnili. Vieme napríklad o organizácii financovanej priemyslom, ktorú sme využili a máme na to postupy potom e, rizika a degradácia pôdy. Pri pesticídoch používame prediktívny model na vplyv e, pesticíd na pôdu a pôdne organizmy. To sú tie najlepšie modely, ktoré máme, ale je to len predikcia, predpoveď a len potom, keď sa veci používajú, vidíme, aký je skutočný dopad na pôdu, na spodnú vodu, na e, organizmy a podobne. A pokiaľ ide o výbor, tohto parlamentu a tiež to navrhol, nám v Európe stále chýba e, systematický prieskum e, dopadu chemických látok a pesticídov na životné prostredie. Máme veľmi dobrý systém, pokiaľ ide o dopad na ľudí. Podľa mňa je to najlepší systém na svete, ktorý monitoruje e, vyživovací účinok zvyškov pesticídov na ľudí je to o reziduách pesticídov a o tom, či splňajú pozmienky legislatívy. Tu je veľmi dobrá situácia, ale pokiaľ ide o životné prostredie, tam máme ešte prácu pred sebou. Kvalita potravín v Chorvátsku, pokiaľ ide o kvalitu potravín, to nie je moja zodpovednosť. To nie je v našom našej pôsobnosti. My sa zaoberáme bezpečnosťou potravín ako na vstupnom bode na trhu, ale keď už ste na trhu z hľadiska bezpečných potravín, tak tam prichádza tá diferen, diferenciácia, neviem, dobre životné podmienky zvieťa, biofarmárstvo a podobne. To je diferenciácia kvality, ktorú riešia členské štáty a ich vykonávacie orgány. To nepatrí do našej pôsobnosti. Pokiaľ ide o koktejlový účinok, tak myslím, že tu by som mohol dať aj slovo Bjornovi. My si uvedomujeme kombinovanú expozíciu viacnásobným chemickým látkom EFSA VIDA na jar roku 2020. Prvé dve správy o kombinovanom účinku pesticídov na centrálny e, nervový systém a na žľazy na štítnu žlazu. Mali by sme byť rýchlejší. Máme len dva orgánové systémy a zaoberáme sa len pesticídmi, nepozeráme e, prídavné látky do potravín a podobne. Je to aj veľká vedecká výzva. Nemáme ešte e, všetky výsledky o tom, ako chemické látky spúšťajú určité javy v organizme. Čiže je tu potreba veľkého výskumu, spolupráce medzi EKA a EFSA, e ale aj americké agentúry investovali milióny do chemických zmesí, takže mali by sme spolupracovať aj s našimi kolegami z USEPA, my budeme pokračovať v našej práci, budeme to rozširovať na ďalšie orgánové systémy. Nie sme ale ešte tam. Je to prebiehajúca správa. Áno, mohli by sme urobiť viac, mohlo by sa urobiť viac, ale všetko záleží na tom, že dostanete to, za čo platíte. Keby sme mali zdroje, mohli sme robiť viac. Možno, že aj zákonodarci by sa mohli spojiť, aby podporili túto vedeckú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Zoberiem si slovo od Bernarda. A tiež mám niekoľko slov ku koktejlovému účinku. Ale začnem aj s pani Novák a jej vstup. A potom prejdem k tým niektorým technickým vedeckým otázkam. A potom sa budeme zaoberať financovaním, poplatkami a zdrojmi. Takže áno, chcem len posilniť to, čo tu zaznelo. My ako agentúra, všetci moji kolegovia tu, my máme svoj mandát, sme verejné agentúry, my slúžime vám a chceme to aj robiť. A najmä, ak máte legislatívne návrhy, o ktorých rokujete, kde dochádza k zmene alebo pridaniu úloh, ktoré sa týkajú nás, agentúr, tak nás zapojte skôr nie k otázke politiky, ale čo to znamená z hľadiska zdrojov, času, možností, reálnosti. My by sme veľmi radi sa zapojili do takejto práce. Teraz k obsahovejším otázkam. Verejné konzultácie poprvé. Naozaj je to veľká výzva, najmä v súvislosti s využívaním tých komentárov, nápadov od občanov. Máme veľa, mať veľa jazykov a efektívny systém. A tu prišiel ombudsman s 10-bodovým programom pre agentúry, čo robiť, aby sa výsledok čo najlepšie dosiahol. A my sa to naučíme, keď budeme tieto odporúčania realizovať aby sme zvýšili účasť našich verejných konzultácií. Pokiaľ ide o substitúcie, áno, snažil som sa dodržať 5 minút, mal som 8, kľudne by mi stačí, mohol, by som mohol mať hodiny, ale substitúcia potrebuje predvídateľnosť a znalosti. A keď máme prediktabilitu a znalosti, tak môžeme mať substitúciu. S tým súhlasím. Substitúcia je veľmi dôležitý mechanizmus v chemickej legislatíve, podporuje inovácie a bezpečnosť urýchlenie identifikácie endokrinných disruptorov a ich zakázanie je. Zakazovanie to je vaša práca. Komisie rady nie mňa zrychlenie identifikácie týchto disruptorov. Tu vidím najmä tri prístupy, ktoré by nám pomohli veka. Jedno je vytvoriť konzistentnosť a väzby medzi legislatívou My máme, EKF sama úzku úzkú spoluprácu, ale nám by pomohlo, keby sme mali lepšie prepojenie a väzby s inými, s ďalšími e, aktérmi. Takže to by nám naozaj veľmi pomohlo, keby sme mohli takto so širším záberom pracovať. Potom zo skupovanie, to je, ako som už spomenul, to je tá zmena v našej činnosti. My sa pozrieme na toto zoskupovanie ako v každodennej práci. Nebudeme sa zaoberať jednotlivou látkou a je tu korelácia medzi tým, ako je chemická látka štrukturovaná v skupine, aké sú tu možnosti a aké je uvažované použitie. Takže do tohto chceme investovať a vidíme to ako významný potenciál pri urýchlení identifikácie disruptorov a potom testovanie. Ak si pozriete množstvo informácií, ktoré máme a množstvo informácií o látkach, ktoré ešte potrebujeme, potrebujeme oveľa viac testovania a pre endokrinné disruptory to znamená viac skúšok na zvieratách a to je činnosť, ktorú bereme veľmi vážne sme tu aj zosilnili našu činnosť a potrebujeme to, aby sme mohli identifikovať čo najviac látok ako endokrinné disruptory, alebo aby sme prišli k záveru, že tam nepatria, čo je dôležitejšie ešte viac, aby sme vedeli, že to tam nepatrí koktejlový účinok, aby som pridal, sa pridal k tomu, čo povedal Bernard. Sú tu dva generické typy. Je to ten e, neumyselný koktejl a úmyselný koktejl. A ja si myslím, že vás zaujíma to, čo je náhodné, neúmyselné. Legislatíva o chemických látkach má silný rámec, aby sa zabezpečilo, že to riziko z úmyselných koktejlov, ktoré nazývame zmesy, sa správne kontrolujú. Je tu pred nami ešte stále veľa práce, vyžaduje si to dobrý interfejs medzi ríčom, označovaním a legislatívou ochrany zdravia a bezpečnosti prípravy, pri práci. Tam cieľ ešte nie sme, ale systém tam je a treba na tom pracovať. Pokiaľ ide o neumyselné zmesy, potom, čo, ako povedal Bernard, my potrebujeme najprv vedieť, čo sú to, ktoré sú to tie neúmyselné, náhodné zmesi, koktejly, ktoré sme vystavení. A v, tejto, by, v tomto by nám pomohlo systematickejší zber existujúcich údajov, ako aj nové monitorujúce údaje, či už by išlo o ľudí alebo o monitorovanie e, aj e, voľne žijúcich druhov. To by bol jasný príspevok. Je teda úplne jasné, že práca na zoskupovaní je niečo, čo nám pomôže. Podobne ako naši kolegovia v EFSA, aj my sme mali nejaké náhodné koktejly, zmesi, expozíciu. Takže tá metodika, na nej sa pracuje a keď by to bude potrebné, vieme to pragmaticky použiť. Pokiaľ je právny rámec, by nám mohol pomôcť robiť niečo, ale je to aj tá informačná základňa, o ktorej Bernard hovoril, to je to, čo potrebujeme na záver. Poplatky a zdroje, poplatky, to nie je náš biznis. Či máme byť plne financovaní z poplatkov, to je politické rozhodnutie. Vy musíte zvažovať, ako vy chcete e, realizovať systém platí znečistovateľ alebo zaťaženie neviem, priemyslu. Tam sú politické voľby. My bojujeme s takýmto príjmom, s e, príspevkou. Je to veľmi nepredvídateľné, ale to je technická vec, rozpočtový aspekt, rád to vysvetlím, ale nie teraz. Máme tam problémy s tým nemáme v žiadnom prípade pocit, že by sa nás zmocňoval priemysel, lebo nás platí. Z nášho pohľadu je to jednoduchá jednoducho politické rozhodnutie, aké poplatky by mali byť alebo nemali byť k rozpočtovej stránke. Jednoducho záleží na tom, vy nám poviete, čo chcete, aby sme urobili a my vám povieme, čo môžeme robiť a chcete plne implementovať REACH Review, urýchliť kontrolu komplanosti, kompl- dodržiavania do 27 autorizácia, zryšlenie práce na reštrikciách, na biocidoch, na vytváraní skupín, čo je to politické posolstvo, ktoré dostávame, tak potrebujeme stabilné zdroje ja viem akcelerovať, zrychlovať s len s stabilnými predvydateľmi zdrojmi. Mali sme e, tú známu štúdiu, ktorá nám ale neposkytuje takýto výsledok. Bol to návrh komisie, ešte niečo boli nové politické priority, ale návrh komisie na financovanie agentúr, vrátanie mojich, tak to nie je niečo, tento návrh, čo by nám dával stabilný základ na implementáciu priorit, ktoré vidíte vo fitness checku, povedzme komisie. Ani nám to nedáva ten základ, aby sme mohli aktívne prispieť k nejakým e, zmenám, ktoré by nastali v oblasti legislatívy o chemických látkach. Takže urobme tie veci, aby sme robili to, čo je teraz nástroj, potrebujeme stabilné zdroje, pokračovanie toho, čo máme, a prispôsobené e, inflácii a ak chcete, aby sme robili viac, tak budeme potrebovať ďalšie zdroje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Budeme mať všetci možnosť pracovať aj počas tohto na koktejli, nie na koktejlovom efekte. Takže teraz prejdeme k druhej časti našej diskusie. Tam bude EMA a ECDC. Začneme s EMA. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, vážení poslanci, za to, že ste nám vytvorili priestor aby sme sa s vami podelili o naše názory a predstavili našu agentúru v rámci prezentácie agentúr. Pokúsim sa vysvetliť, čo robíme, ako a ospravedlňujem sa aj tým, ktorí sledujú, čo robíme už veľa rokov, ale myslím si, že aj toto bude užitočné. Čo robíme? V zásade poskytujeme vedecké posúdenie všetkých inovatívnych liekov e, na autorizáciu v európskom hospodárskom priestore. To znamená, že 500 miliónov ľudí môže mať s jednou žiadosťou, jedným hodnotením autorizáciu, ktorá platí v celej Európe budeme mať rovnaké normy v tom istom čase potenciálne pre všetkých európskych občanov, čo je v rozsahu pôsobnosti inovatívnej medicíny, to je rakovina, HIV, neurogeneratívne ochorenia a potom produkty mm, progresívneho liečenia. To sú genové terapie napríklad. To je ten nový mechanizmus. Posilňujeme aj vedecké rady a poskytujeme dôkazy, ktoré nám umožnia komfortne oprávniť, dať autorizáciu liekom, povolenie liekom a realizáciu klinických skúšok bez rizik. Ďalším pilierom našej činnosti je bezpečnosť. E, monitorujeme viac ako 500, lie- 500 miliónov liekov, ktoré sú na trhu v Európe. K tomu sa ešte vrátim. Čo nerobíme? My neautorizujeme klinické testy, to je ešte stále vnútroštátnou zodpovednosťou. Ani nepríjmame posledné rozhodnutia o cenách, to je tiež výsadou členských štátov. Ale ako to robíme? Sme relatívne malá agentúra, je nás menej ako 800 ľudí to treba porovnať s USFTA, kde je viac ako 8 tisíc pracovníkov a viac ako tisíc v Japonsku, čo je jedna petina trhu a európskeho trhu a pacientov a mnohé členské štáty v Európe majú viac ako tisíc pracovníkov. Ako to dokážeme? Robíme to tak, že máme určitý púl e, súbor, naša sieť viac ako 55 národných orgánov pre veterinárnu oblasť aj humanú oblasť majú už okolo 4000 expertov, ktorí boli prešetrení z hľadiska konfliktu záujmov a odbornosti. Je to veľmi efektívny model, pretože žiaden členský štát si nemôže dovoliť mať 4 tisíc expertov, ktorí by boli stále k dispozícii a máme viacero výborov, sedem vedeckých výborov, ktoré podporujú ďalšie e, orgány je dôležité sa zamerať na to, čo je činnosťou e, bezpečnosti liekov. Minulý rok sme dostali 2 milióny signálov vedľajších účinkov a z toho vlastne analizujeme, čo sú skutočné signály a čo nie. A každoročne, ako ste možno videli, niektoré lieky stiahujeme, meníme ich indikáciu, dolaďujeme, aby sa to lepšie využilo. Týmto neustálým monitoringom sa lepšie využívajú lieky, alebo niekedy aj ubezpečujeme, že signál nesúvisel s užívaním lieku. Toto je samozrejme veľmi dôležitá aktivita. Je to stavebný kameň bezpečnosti, ale nestačí to. Musíme urobiť viac. A teraz e, tu máme novú generáciu liekov. Máme e, napríklad bunková a genová terapia môže navždy zmeniť e, spôsob liečby, čiže potrebujeme to monitorovať, plánovať bezpečnosť, e, možno je to vlastne také nekonečné, nekonečný proces. Musíme samozrejme ísť čo najrychlejšie eh, vo využívaní technológie, čiže umelú inteligenciu, neustále monitorovanie, aby sme mali naozaj eh, skutočne klinické skúsenosti skúsenosti aj skúsenosti z reality, ktoré nám povedia o účinkoch liekov, aby sme rýchlo dokázali zareagovať, aby sme zmenili alebo modifikovali naše regulačné rozhodnutia. Samozrejme, hlas pacientov, profesionálov e, zo zdravotníctva treba počúvať stále intenzívnejšie. Snažíme sa pripravovať aj na budúcnosť. Ako si asi viete predstaviť, našou ambíciou je aspoň čo sa týka našej pracovnej, e, našho pracovného nákladu, máme novú legislatívu, je tam nariadenie o klinických testoch, čiže testy sa budú robiť naraz vo viacerých krajinách v Európe pri rovnakých štandardoch. Bude to teda taký e, efektívnejší prístup nová legislatíva GDPR. Je veľmi dôležité, že máme 56 databáz, ktoré sa všetky týkajú vlastne osobných údajov. To bude teda pre nás masívne úsilie celé to zvládnuť. No a potom problémy so sekundárnym využívaním údajov, o čom sa diskutuje, aby sa našlo teda nejaké riešenie nové nariadenie o, medi- o medicínskych zariadeniach. Menej budeme hovoriť o liekoch, viac budeme hovoriť o procesoch. Hranica medzi liekmi a zariadeniami e, sa bude ťažko dať v budúcnosti odhaliť. Mm, niekoľko príkladov. Napríklad e, si pomôcky na mm, teda nanotechnológiu, niečo, čo sa bude implantovať do tela a bude tam teda vnášať prostriedky. To je slubné, ale veľmi náročné. Konvergencia technológie teda si bude vyžadovať aj konvergenciu nariadení a my sa musíme na to začať pripravovať. A samozrejme, budeme e, potrebovať aj expertízu. Musíme sa pripraviť na budúcnosť, jednak na tú digitálnu transformáciu, čo trošku zaostáva. V roku 2016 už sme boli starí, teraz už sme priam v starovekí v našom eh, prístupe k procesom, čiže musíme sa mm, zamerať viac na realitu, musíme viac ísť eh, do budúcna. No a musíme obnoviť aktivity, ktoré sme prerušili v dôsledku sťahovania. Nebude to jednoduché, pretože stratíme minimálne 200 ľudí, niektorí sú naozaj... Mm, ľudia sú nahrade, budú nahradení, ale ich e, pozadky sú nenahraditeľné. No a my fungujeme v rámci nášho jasného mandátu, to, čo schvalujeme, mm, k tomu má stále menej pacientov prístup, čo nás frustruje, pretože cenový faktor vytvára vlastne priepasť medzi teoretickým schválením a reálnym prístupom. Preto viac a viac využívame e, teda interakciu s e, technológiou, aby sme čo najrychlejšie našli teda takýto prístup, aby sme našli efektívnejšie prístupy k výskumu a vývoju. Pripravujeme sa na novú generáciu terapii, terapii Pracujeme s členskými štátmi, aby sme riešili nedostatky, ktoré súžujú celú Európu a nielen Európu z viacerých dôvodov. A samozrejme na prerušenie dodavateľského reťazca nás e, zaťažuje stále viac. Väčšina teda e, produktov, ktoré sa na európskom trhu používajú aspoň jeden krok mimo európskeho kontinentu, čiže pod, aj zabezpečenie kvality je stále náročnejšie. No a potom samozrejme chceme prispieť e, k e, teda posilneniu e, reakcie na antimikrobiálnu rezistenciu a môžeme sa, a chceme sa tiež zaoberať teda odmietaním e, očkovania. E, toľko zatiaľ z mojej strany a veľmi rád si vypočujem vaše otázky. No a ako e, posledná výstupy pesnička za Európske centrum pre prevenciu a kontrol chorôb. Ďakujem pekne, pán predseda. Naše centrum začalo v 2013, keď sa nová, nové choroby začali rieši, e, e, šíriť v EÚ. O rok ani nie o rok neskôr bola prijatá legislatíva, ktorá bola prijatá vlastne akousi svetelnou rýchlosťou v európskej legislatíve. V roku 2005 ECDC začalo pracovať. Máme 280 zamestnancov, po teda zrušení 20 miest za posledných 5 rokov a okrem Luxemburska máme zastúpené všetky členské štáty EÚ, takže máme naozaj integrovanú rôznorodosť EÚ. 62% mm, pracovníkov sú ženy, 38 muži. Toto je naša budova, do ktorej sme sa nasťahovali minulý rok v apríli. Naše zakladajúce nariadenie definuje našu misiu a úlohu identifikovať, posúdiť a komunikovať o súčasných a vznikajúcich hrozbách pre ľudské zdravie, ktoré spôsobujú prenosné choroby. Infekčné choroby e, sú čisto našim zameraním. Vidíte naše kľúčové úlohy, ale aj choroby a skupiny chorôb, na ktorých pracujeme Minulý rok eh, sa zverejnil nový zoznam chorôb, 57 sa momentálne v EÚ sleduje. Naše súčasné priority sú antimikrobiálna rezistencia, eh, dôvera vo vakcináciu, chceme zvýšiť dôveru vo vakcináciu, tam sú veľké e, problémy, najmä pokiaľ ide o osypky, ale takisto spolupracujeme s komisiou a členskými štátmi na tom, aby sme dosiahli ciele um, udržateľného rozvoja, najmä pokiaľ ide HIV, tuberkulózu a hepatitidu. Ako spolupracujeme, pracujeme v spolupráci s členskými štátmi, medzi členskými štátmi prostredníctvom sietí, e, špecifických pre choroby, pre funkcie. Máme epidemiologické analýzy, naše dáta sú na web stránke, takže každý si to môže pozrieť. E, poskytujeme posúdenie rizika a vedecké usmernenie e, pre členské štáty aj EÚ. Keď pôjdete teraz na ECDC, do nášho operačného núdzového centra, tak uvidíte presne toto. Každý deň o 11.30 sa tam kolegovia stretávajú a diskutujú o výsledkoch našho denného monitorovania a posúdeniach hrozieb. Samozrejme, pozeráme sa na to globálne, pretože čokoľvek, kdekoľvek na Zemi sa do 24 až 48 hodín môže dostať do Európy, čiže nič pre nás nie je príliš ďaleko zbierame a validujeme tieto dáta, analizujeme informácie a za týmto okrúhlym stolom sa každý deň príjmajú rozhodnutia, či e, budeme nejaké udalosti len sledovať, či niečo môžeme zavrhnúť, alebo či o niečom potrebujeme viac informácií, alebo či e, je potrebné nejaké posúdenie rizika, aké rizika posudzujeme. Riziko pre európskych občanov, ktorí idú do istých oblastí, alebo ak ľudia prichádzajú z týchto oblastí a je tu riziko, že sa niektoré choroby rozšíria v EÚ. Tieto posúdenia rizika sa robia v priebehu niekoľkých dní, robia na tom experti aj z krajín. A okrem posúdenia rizika mm, sú tam aj e, alternatívy e, konania. Tieto posúdenia rizika to je v podstate náš bestseller, keby sme to predávali, ale sú to skutočne tie najcenenejšie produkty, ktoré máme a niektoré členské štáty dokonca prestali robiť túto prácu eh, vo vlastnej réžii, pretože sa spoliehajú na to, čo produkujeme my. Naša podpora sa týka aj koordinácie e, v prípade prepoknutia, či už v Európe alebo medzinárodne. V Európe väčšinou ide o cezhraničné prepoknutia, ktoré podporujeme. Ale podporujeme aj národné a medzinárodné reakcie v teréne prostredníctvom misií. Momentálne sme v Kongu na podporu práce proti e, vypuknutiu eboli. Samozrejme máme aj partnerov, partnerov na úrovni EÚ, teda Európsku komisiu, členské štáty, ďalšie agentúry EÚ, EU, Európsky parlament, Radu ministrov. Máme partnerov aj mimo EÚ. Toto sú teda najmä VHO. Veľmi úzko spolupracujeme aj s regionálnou agentúrou VHO v Európe. Spolupracujeme s krajinami rozšírenia európskej politiky susedstva. Momentálne prebieha veľká konferencia v Jordánsku s krajinami rozšírenia a susedstva. Tam sa preberajú témy ako EMR, z pohľadu zdravia, čiže za každú krajinu sú tam traja zástupcovia za veterínu, verejné zdravie a diskutuje sa o tom, ako ako <clears throat> ako e, postupovať proti antimikrobiálnej rezistencii aj v krajinách e, susedstva a rozšírenia. Samozrejme spolupracujeme aj s ďalšími e, takýmito centrami na celej na celom svete a ja chcela som sa začať porovnávať aj s našimi kolegami v USA, pokiaľ ide o veľkosť a rozpočet tu na záver chcem ešte odprezentovať jeden konkrétny príklad, e, že nielen takto vedľa seba sedíme, ale aj v realite spolupracujeme. Toto je správa, ktorú sme vypracovali e, spolu s agentúrou pre lieky a s EFSO. E, týka sa to antimikrobiálnej spotreby a rezistencie u ľudí a zvierat potravinách a v krmivách. To je podľa mňa jediná oblasť na svete, kde je takáto obrovská geografická plocha, oblasť a populácia takto integrálne zanalizovaná. Urobili sme to v rokoch 15 a 17 a momentálne pracujeme na správe na budúci rok. Novú verziu teda vydáme na budúci rok. Ďakujem pekne. Ďakujem. A slovo dostane kontaktná osoba za Envy, pán Buzoj, Ema. Thank you, Mr. Kanfen. Uh, Ďakujem, pán Kanfen. Ďakujem za prezentáciu, blahoželám vám, blahoželám piatim agentúram k ich úspechom. Som veľmi poctený, že môžem byť kontaktnou osobou pre EMA. EMA je jedným z tých úspešných príbehov v oblasti zdravia v Európskej únii jej e, činnosti pre ľudské zdravie, veterinárnu oblasť umožnili prístup k inovatívnym a život zachraňujúcim liekom e, pre európskych pacientov posledne rýchlejšie tým, že máme centralizovaný postup a zároveň sa zabezpečujú vysoké štandardy bezpečnosti a kvality. Mám dve konkrétne otázky. pre pána profesora Guida Raziho, čo sa týka nadchádzajúcich víziev. Jedna zvizuje stiahovanie do Amsterdamu. E, Pripravujte sa teda na stiahovanie sa do teda tej e, definitívnej budovy začiatkom budúceho roku, ale v priebehu stiahovania e, z Spojeného kráľovstva veľa pracovníkov EMA opustilo agentúru a ja sa teda obávam, že EMA možno nebude mať dostatočné ľudské zdroje, aby plnila všetky úlohy, berúc do úvahy aj nové úlohy. na základe poslednej legislatívy. Aká je konkrétna situácia? Čo môžeme urobiť za Európsky parlament, aby sme podporili vás v riešení tejto situácie? Druhá otázka súvisí s GDPR. Samozrejme, nová legislatíva mala zásadný dosah na náš každodenný život. Potrebujeme dobrú ochranu osobných údajov. Nová legislatíva posilnila túto ochranu. ale viacerí zástupcovia akademické obce, viacerí predstavitelia výskumu v Európe a aj u nás v Rumunsku teda tvrdia, že môže mať táto legislatíva negatívny dopad na výskum, vývoj a vôbec všeobecne. Môžete povedať, aké sú dôsledky GDPR pre e, vašu prácu v EMA? A čo sa teraz dá urobiť? E,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 Je to nesmierne dôležitá agentúra, najmä teraz, keď hovoríme opäť o ebole. alebo antimikrobiálnej rezistencii. Moja teda otázka bola, ako ECDC monitorovalo toto prepuknutie a čo sme spomínali včera na výpore Envy, to je no, vlastne uznesenie k uľahčeniu digitálneho zdravotníctva na jednotnom digitálnom trhu. Bod 10 uznesenia hovorí, že je potrebné lepšie propagovať zdravotníctvo a prevenciu a ponúkať integrované zdravotné služby, najmä v prípade pandémii. Takže toto bola jedna z tém včerajšieho stretnutia. A počuli sme, aká dôležitá je tá agentúra. A mám tu jednu otázku. Ako vidí agentúra v oblasti užšej spolupráce s členskými štátmi? Ak sú, v ktorých témach e, počítate s užšou spoluprácou s členskými štátmi? Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz dám slovo ostatným poslancom, ktorí by sa radi vyjadrili. Nech sa páči. Je jasné, hovorí pán Luena, postavenie agentúr by sa malo revidovať a to čo skoro. Je jasné, že tu máme taký maličký problém. Áno, hovorili ste o poslancoch, o komisii a tak ďalej a naša politická skupina sa rada zúčastí obnovenia alebo tej renovácie práce. Pokiaľ ide o agentúru pre liečivá, mali treba sa venovať 90% mliekov, ale otázka je, či je tam nejaký vzťah, kauza, dôsledok, pokiaľ ide o úplne inovatívne lieky. a teda skôr problém tých 90% bolo, že z 90% by bolo financované z financí priemysla, len 10% z EU e, rozpočtu. Mohol by to byť problém pre fungovanie tejto agentúry? Ďakujem, pán Polčák. A ja by som sa na rozpočet spýtala, predrečník mi otázku vzal. Ja by som chcel oceniť prácu. Agentúra spýtal by som sa, Áno, rozpočtové potreby môžu byť až neobmedzené. A my máme právo kontrolovať rozpočet, aby boli udržateľné. A ja, mňa by zaujímal boj s rakovinou. Pani dezignovaná predsedkyne komisie to zadefinovala ako prioritu a myslím, že boj s rakovinou je pre väčšinu občanov ako zásadná téma a bolo by dobre, keby agentúry viacej v tejto téme pomohli. Moja otázka, ako ste pripravení na jednu z týchto priorít aj v rozpočtových možnostiach a ako je všeobecne možné lepšie bojovať s rakovinou do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Zague, pani Konečná. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Za posledných 5 rokov som bola kontaktnou osobou v ECDC a mojej nástupkyni by som zaželala veľa šťastia a chcela by som ju poprosiť, aby sa o túto skvelú organizáciu dobre starala, aby na ňu dohliadla. Musím povedať, že hoci je to naša najmenšia agentúra, robí obrovský kus práce s veľmi malými finančnými prostriedkami. Na tom sa zhodneme nielen EMU, ale aj ECDC. Nás chránia pred infekčnými ochoreniami, o ktorých počujeme našťastie len v televízii. A, ale oni tu sú a sú schopní e, zasiahnuť takmer okamžite. Má skvelých expertov z celej Európy je takou zabudanou popoluškou. A ja dúfam, že nielen rakovina, ale aj také veci ako antimikrobiálna rezistencia alebo vakcinácia. A to má ECDC veľmi dobre spracované a veľmi dobre vedia, čo to je, ako sa vakcinácia rieši v jednotlivých štátoch EÚ, aké ohrozenie to môže znamenať pre občanov tak ja dúfam, e, že budú tieto témy priťahovať väčšiu našu pozornosť, zaslúžia si to. Máme tam skvelý tým ľudí, vytvárajú podklady, informujú nás, sú schopní s nami spolupracovať. A nemyslím si, že by sme vždy boli schopní pojať všetko, čo nám ponúkajú. A preto som rada, že sa toľky zamýšľame a že hľadáme možno údaja, informácie, ktoré sú už dávno spracované. A keby sme lepšie počúvali riaditeľov v našich agentúrach, keby sme čítali ich záverečné správy, tak je pravdepodobné, že by sme si ušetrili veľa času. A pre ECDC odkazujem im, že svoju prácu robia veľmi dobre a hoci už nie som kontaktnou osobou, vždy budú patriť k mojim prioritám. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ešte nejaká ďalšia požiadavka o slovo? Takže môžeme začať odpovedať. ECDC. Ďakujem, pán predseda. Otázka epidémii a výskyt chorôb. Máme na to rôzne nástroje. Väčšinou sa epidémie monitorujú prostredníctvom priamých informácií z členských štátov. Monitoring a údaje sa zbierajú dlho, ale máme na to systémy, ktoré dokážu takéto informácie detekovať, zaznamenať a máme siete, ktoré to priamo posúvajú ďalej. Máme úzku spoluprácu s jednotlivými členskými štátmi vo všetkých oblastiach našej pôsobnosti. Máme sieť, národné strediska, ohniska pre jednotlivé e, ochorenia alebo skupiny chorôb a s nimi úzko spolupracujeme. Vidíme aj veľmi pozitívne výsledky, a to keď navštevujeme jednotlivé členské štáty Je to e, veľmi náročné na zdroje pre členské štáty aj pre nás, ale je to najlepší spôsob, ako získať predstavu v danej krajine, oblasti. A vďaka tomu si môžeme vybrať z rôznych možností, ako zasiahnuť. A to by sme si želali aby členské štáty sa viacej zapájali, aby lepšie interagovali, aby sme mali lepšie. Ak by sme mali viacej zdrojov a prostriedkov, tak by sme túto aktivitu navýšili. Je to cieľená podpora pre členské štáty. Teraz k rakovine. Naša pôsobnosť sú predovšetkým infekčné ochorenia. Existujú typy rakoviny, ktoré spôsobuje infekčná nákaza, napríklad hepatitida HPV. Z toho potom môže dojsť k e, rakovine, mm, mm, krčka maternica a tak ďalej, ale žiaľ, toto konkrétne rakovina nie je súčasťou našej kompetencie. A ešte by som poďakovala našej bývalej kontaktnej osobe za veľkú podporu. Ďakujeme, hovorí pán predseda. Ja som si zapamätal štyri otázky, hovorí pán Rasi. Spolupráca v súvislosti s prostriedkami a sťahovanie. Sú tu dva aspekty. V roku 2016 sme mali istý stav personálu, skôr než začal presun kvôli Brexitu. Prišli sme zatiaľ o 120 ľudí, odišli všetci naraz. Potom tam bolo niekoľko prechodných presunov, nebolo to niečo dlhodobé. A zdá sa, že na tú úroveň personálu z roku 2016 sa asi nikdy nevrátime a to je pre nás veľký problém. Máme 4 nové úlohy. A ešte predtým sme prišli o 60 ďalších ľudí a náš rozpočet ktorý je z 90 generovaný z našej vlastnej činnosti, tak ten sa navýšil o 38 Máme isté problémy a preto e, samozrejme utrpia niektoré oblasti. Kvalita tam nemôžeme vyjednávať, to je ale vedecká práca ostane na rovnako špičkovej úrovni a kvalite a tomu venujeme maximálnu snahu a úsilie. Zatiaľ dodržujeme všetky harmonogramy do 100%. Možno v niektorých oneskoreniach, pri niektorých osvedčeniach, ale to priamo nesúvisí s verejným zdravím. Náš informačný systém zastaráva a vidíme dôsledky a to bude ešte trvať ďalšie 3 roky. Transparentnosť máme, oneskorenie v prístupnosti k niektorým dokumentom. Predtým sme na to boli veľmi hrdí, boli sme lídrami v transparentnosti, zverejňovali sme údaje o klientských skúškach, bola to veľká bitka, ktorú sme vybojovali a teraz na to jednoducho nemáme kapacity. Nemôžeme to jednoducho zverejňovať, v tomto máme oneskorenie. Kanade či inde idú príkladom a to nás veľmi frustruje, pretože predtým sme boli na čele my. Ako sa s tým vyrovnávame? No máme dve pracovné skupiny, ktoré sa snažia využiť robotizáciu, digitalizáciu. Dúfam, že sa nám podarí vyčleniť isté prostriedky, ale nie som si úplne istý. Je to otázka riadenia správy. Očakávame navýšenie o 38 e, rozpočtu navýšenia. Nebude to štát alebo nič, ale nemôžete jednoducho od nás očakávať nesplniteľné veci. Ak súhlasíte, nadviažem na ďalšiu otázku. Poplatky v odvetviach. Spomeniem aj GDPR, ale neskôr. Ak neviete, ako celý ten mechanizmus funguje, tak to možno bude znieť zvláštne, že my sa spoliehame na poplatky z odvetvia, ale máme celú sériu vrstie, vďaka ktorým sme nezávislí. Prvá, silná, to, že poskytujeme stanoviska. Autorizáciu robí komisia. My neschvalujeme, jednoducho vydávame stanoviska. Je možné sa k nemu vyhradiť, ohradiť. To sa stáva, vráti sa nám to a my sa k tomu znovu musíme vyjadriť, ale nič, neudelujeme žiadne schválenie, len informácie vo forme stanovisk. Máme aj ďalšie vrstvy, a, e, ktoré to, že vlastne tieto sektory platia vopred, a to za stanovisko, nie je za výstup, Zaplatí sa to agentúra, tá stanoví nejakého spravodajcu niektorej členskej krajiny a po istej dobe sa to potom preplatí. Nezávisle na výsledku. Oni jednoducho nekupujú výsledok. Takže tie peniaze máme v takom nezávislom systéme spravodajca, spoluspravodajca sa stretnú až po 120 dňoch hodnotenia. Často sa nezhodnú a potom sa to rieši na plene. Tam sa to musí schváliť kvalifikovanou väčšinou. Takže EMA je len istým sprostredkovateľom alebo poistkou veľmi robustného vedeckého procesu vzájomného hodnotenia Snažíme sa byť vedecky konzistentní, ale nezasahujeme do rozhodovacieho procesu. A aj preto sme nezávislí a to je tá ďalšia vrstva. Inovácia a poplatky nie sú prepojené. Inovatívne liečivá v poslednej dobe už nedosahujú žiadne ohromujúce výsledky. Dochádza teraz k istým problémom Genetická terapie je bunečná. Očakávame ďalších 25 budúcich dvoch rokov. To sú úplne inovatívne odvetvia. Problémom je, že inovácie prichádzajú veľmi rýchlo a otázka je to aj k prístupnosti. Teraz GDPR. Je to nariadenie, z ktorého vyplývajú mnohé pozitívne veci pre agentúru EMA. Pomôže v anonymizácii a posilnení našich databáz a aj dobrej správe týchto údajov. Čo to konkrétne znamená? Chceme chrániť pacientov, verejnosť, jednotlivcov, či už je to pred sociálnymi médiami alebo pred predajom osobných údajov veľkými spoločnosťami. Údaje, ktoré využívame, môžu viesť k rôznym rozhodnutiam. Môžu to byť také stavebné kamene vo výskumu a môžu napomôcť vedia výskumu. Samozrejme, že anonymizujeme, aby nebolo možné spätne vyhľadať, vystopovať tú osobu, ale samozrejme nie je to 100% nepriestrelné. Investori sa teraz bránia, že by, kvôli, že by mm, generovali nové data a problém je, že pri prehodnotení niektorých rozhodnutí nemôžeme použiť už existujúce údaje. Páči sa nám, že DG Sante nám pomáha. Napomáhajú nám pri výrobe dotazníkov, ktoré idú mimo Európy. Starajú sa o to, aby to boli použiteľné materiály. Neviem, či to bude stačiť, možno bude potrebné celý tento proces pozmeniť. To je ešte predbežný pohľad na vec. A teraz k rakovine. Sice už dlho hovorím, ale ešte by som sa rád vyjadril. Um, táto otázka je vítaná príležitosť, už som povedal. Ak by sme našli, alebo či nájdeme liek na väčšinu rakovín, to je otázka o 5 až 10 rokov. Ja si myslím, že je to za rohom, ale problém bude tá dostupnosť. Budú to liečby, ktoré budú nielen nákladné, drahé, ale zároveň to bude vyžadovať zásadnú zmenu v zdravotníckých systémoch, v spôsoboch podávania, v prípade imunoterapie. Tu vyžadujme úplne iné know-how, odborné vedomosti a veľmi často sa takéto lieky musia miešať na mieste a tam teda treba potom zmeniť celý proces, schvalovacie procesy, systémy inšpekcií a treba to urobiť veľmi rýchlo. Treba schváliť akúsi platformu, ktorá by sa tým zaoberala a ten proces teda dotiahnuť do konca. Takže tá otázka boja s rakovinou bude vyžadovať veľmi intenzívnu činnosť a veľkú zmenu v našich existujúcich postupoch. Všetci si to želáme. Nie je to už teraz na stole, ale čaká nás to a musíme byť ambiciozni. Program je pomerne jasne vymedzený multifaktoriálny program a EMA poskytne zázemie aj úsilie, ktoré bude potrebné z vedeckého hľadiska a tak ďalej. Dobre, posledná časť nášho zasadnutia pred koktejlom. Diskusia s riaditeľstvom pre audity, analýzu pre e, zdravie a bezpečnosť potravy. Nie je to agentúra, to vieme ale je to pomerne konzistentné s tým, čo sme doteraz do obeda diskutovali a aj spôsobením agentúr. Dám slovo pani Pavle Kolom na 7 až 10 minút a potom kontaktnej osobe za MV. Budem strčná. Takže, ako ste spomenuli, sme súčasťou DG pre zdravie a um, bezpečnosť potravín. Sídlíme na krásnom írskom vidieku. Našou úlohou sú audity a analýzy, ktoré sa týkajú správnej implementácie a vykonávania EU legislatívy v členských štátoch a v tretich krajinách a toto je jedinečné splnomocnenie, ktoré máme na európskej úrovni od Európskej komisie. Nie sme agentúra, ale nemilíte sa, že sme mali byť pôvodne agentúrou. Boli sme po, zriadení po kríze šialených kráv a mali sme byť nezávislou agentúrou, ktorá vykonáva audity v členských štátoch, ale potom došlo k zmene na poslednú chvíľu a vidíte, že našim pôvodným poslaním bolo zaoberať sa legislatívou bezpečnosti potravín, ale potom sa náš horizont rozšíril a zaoberáme sa napríklad aj biofarmárstvom pre DG Agri E, lekárskými prístrojmi, klinickými testami onedlho a rozširujeme sa už pri tom, ako teraz komunikujeme. Je nás pomerne málo, 165 pracovníkov, to nie je až tak veľa. 90 sú auditory, máme totiž aj niektoré neauditorské úlohy a každý rok zrealizujeme okolo 230 e, auditov, na budúci rok to zvýšime. Jedna tretina sú nové členské štáty. Vyjadrenia auditorského orgánu sú zverejnené na našej webovej stránke. Nevydávame napríklad ale správy o klinických e, skúškach z dôvodu ochrany údajov. Dôležité je ale pochopiť, že auditujeme systémy. My sa pozeráme na kontrolný systém členských štátov a tretich krajín, aby sme videli, či sú efektívne a či sú konzistentne a efektívne prevádzkované. Počas našich auditov navštevujeme napríklad bytunky alebo farmy alebo laboratória, ale aby sme verifikovali, či táto kontrola kompetentného orgánu je e, efektívna. To je cieľom našich auditov. Takže my nekontrolujeme jednotlivé prevádzky, aj preto, že sú ich tisícky v EÚ, tisícky v tretich krajinách a 90 auditorov by to jednoducho nedokázalo plniť takéto úlohy. A to ani nie našim poslaním. My máme robiť systémové audity. Všetky správy, ako som povedala, sú na webovej stránke. My vypracúvame odporúčania a žiadame auditované subjekty, aby nás informovali o akčnom pláne, ktorý by realizoval naše odporúčania a sledujeme, či sa plnia. Ako vidíte, posledných rokoch sme vypracovali okolo 9000 odporúčaní. Väčšina z nich bola už uzavretá, niektoré sú ešte nesplnené. A keď máme audit, ktorý je problematický, tak sa vraciame, aby sme si overili, či tie záväzky, ktoré prijal príslušný orgán, e, naozaj aj splnil to sa nám zdá ako najefektívnejší spôsob na to, aby sme dosiahli plnenie našich odporúčaní. Toto je náš auditorský vesmír, bohatý, ako vidíte. Bola, kedy tam boli len potraviny, zdravie zvierat, e, dobre životné podmienky zvierat, pesticídy a tak ďalej a tak ďalej. A vidíte, ako sme sa rozrastli aj v oblasti ľudského zdravia, zdravotné pomôcky, klinické testy začneme nedávno a e, onedlho a takisto robíme aj audit, e, audit aktívny, dovozu aktívnych farmaceutických látok z tretich krajín. A potom je tam aj proces zájomného uznávania. To nemáme ale formálne zmluvne podchytené s Čínou a Indiou. Takže máme naďalej pokrývať tento veľký počet úloh, ktoré stále rastú a k dispozícii máme nezmenené zdroje. Náš program auditov na rok 2020 vidí hlavné ťažisko auditov zatiaľ stále v bezpečnosti potravín, ale ako vidíte, aj zdravie získava na pôde. Dôležité si je uvedomiť, že náš pracovný program na rok 2021 bude prvýkrát formálne prijímaný komisiou. To bude zaujímavé. A takto vyzerá náš typický mesiac e, činnosti našich kolegov, povedzme v oktobri v Európe a vo svete. Na záver by som chcela povedať, niekoľko konkrétnych činností, kde sme mimoriadne aktívni posledné roky a to je dobre životné podmienky zvierat, kde sa zameriavame audito, auditoch na dve priority mandátu. To sú veľké farmy a doprava zvierat. Pri preprave zvierat dobre správy. Minulé leto sme mali 18 členských štátov, ktorí prestali prevážať zvieratá v horúce letné dni. A to bolo najmä vďaka nášmu úsiliu pri presvedčovaní členských štátov o tom, ako majú postupovať. A v oblasti udržateľného používania pesticídov máme aj politickú zodpovednosť. Nielen, že vykonávame audity, ale prezentujeme aj záznamy a správy. Druhá správa bude čoskoro. Týka sa posúdenia národných akčných plánov. A ako tu už zaznelo, boli sme aj zodpovední za vytvorenie harmonizovaných ukazovateľov rizika, čo nám umožňuje zistiť, ako, aká je väzba rizika v súvislosti s pesticídmi a či klesa. A teraz môj posledný slajd a to je práca v oblasti zdravotných pomôcok. Už sme robili spoločné posúdenie podľa predchádzajúceho nariadenia a jeho výsledkom bolo zníženie 32 notifikovaných orgánoch, ako aj zníženie ďalších. Výsledkom je, že zdravotné pomocky sú bezpečnejšie než predtým a podľa nového nariadenia aktívne skúmame nové aplikácie. A očakáme 20 nových notifikovaných e, orgánov autorizovaných v januári a pracujeme na plnú kapacitu. To znamená, ide o notifikované orgány, ktoré by mali teraz poslať svoje žiadosti. Tu by som skončila a ďakujem vám za to, že ste ma sem pozvali a ďakujem vám aj za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Mali ste 10 minút, ani ste ich nevyčerpali. Máte u nás body k dobru. A teraz dám slovo kontaktnej osobe pre FEVO z Envy, pani Kataríne Konečnej. Dobrý deň, pán predseda kolegovia počuli, že portfólio, ktoré tu pani riaditeľka predstavila, je široké a náročné. Myslím, že pre nás bude dôležité to, čo povedala to ku koncu, to znamená, aká bude väzba na nový program komisie a programy antimikrobiálnej rezistencie. To budú rozhodujúce témy. A ja viem, že robíte takéto audity a budem veľmi rada, ak pri nejakej príležitosti pri debate na túto tému nám poviete aj tú hĺbkovú analýzu a jej výsledky. Verím, že Ide o riaditeľstvo, o ktorom často hovoríme a neuvedomujeme si to, lebo my sa tu často bavíme o vymáhaní právnych predpisov EÚ v oblasti bezpečnosti potravín, ochrany zdravia zvierat a podobne. A toto riaditeľstvo by nám s tým samozrejme malo pomôcť a aj pomáha a možno by sme si mali povedať, že komisia bude nielen konať, ale že by mohli byť pre nás ich e, výstupy dôležité, užitočné pri príprave správ podobne. Ja mám len krátku otázku na pani riaditeľku. Mohli by ste nám povedať, aké kritéria používate e, na rozhodnutie o začatí auditov? a teším sa na našu spoluprácu a som presvedčená, že naša spolupráca bude akčná a prínosná aj pre náš prí, m, výbor. Ďakujem veľmi pekne, pani Spirák, za SAD. Ďakujem, pán predseda. S veľkým záujmom som si prečítala váš program analýz a správ na rok 2019 a ako veganka a veľká zástupkynia veganskej stravy, myslím si, že by sme veľa času, energie a peňazí ušetrili, keby sme nemali žiadne zvieratá na auditovanie sladiska hľadiska potravín ale moja otázka je, že ste povedali, že v roku 2021 prvýkrát komisia formálne príjme váš plán auditov. Prečo tomu tak nebolo doteraz? Ďakujem. Teraz pani Hazekam za GUE. Ja budem hovoriť po holandsky. Ako poslankyňa za strany za zvieratá zdieľam názor predrečničky, že ak by sme nemali e, hospodárske zvieratá, nemuseli sme mať audity, ale teším sa, že sa v tejto oblasti veľa urobilo, najmä v oblasti bytunkov a podobne. Mám otázku k auditom a mám konkrétny príklad. Ide tu o konské meso z Paraguaja, z Uruguaja. Tam je veľké riziko práve s dobrými životnými podmienkami zvierat. Je tu ohrozenie verejného zdravia, pretože by sa mohli používať zakázané lieky a doping. Vy ste robili rôzne audity a vždy pre, pár dní pred auditami sme videli, že sa chore zvieratá premiesňovali a že sa zmenilo aj prostredie, napríklad ochrana pred teplom a podobne. A takto ste vy prišli k záveru, že zvieratá majú dobré podmienky a nie sú choré. Takže moja otázka je, nebolo by lepšie e, vykonávať skôr neohlásené audity? A moja druhá otázka je, ako s tým zaobchádza Európska komisia, lebo pri odpovedi na moju otázku o konskom mese z Paraguaja a Uruguaja, tak Európska komisia negovala váš záver, že dovoz neplní európske požiadavky na dobre životné podmienky zvierat a verejné zdravie. Takže moja otázka je, Považujete, myslíte si, že vás berú vážne a stáva sa častejšie, že vaše audity sa jednoducho zmetú zo stola? A aké riešenie tu vidíte? Ďakujem. Sú ešte požiadavky? Nie. Takže môžeme odpovedať na tieto otázky a možno máte ešte niečo, čo by ste chceli povedať. Ďakujem. Začnem s poslednou otázkou o, teda sú o antimikrobiálnej rezistencii. Tam sme už robili dve auditové sírii s obozretnom používaní e, antibiotík a, u zvierat. Ale spolu s mojou susedkou teraz vykonávame jeden zdravotný audit. Ideme spolu do dvoch členských štátov a snažíme sa spojiť veterinárnu a humánnu a environmentálnu stránku. Žiaľ, vždy je to len na pozvanie, nie, takže my sa tam nemôžeme vnútiť, ale je to veľmi zaujímavý nový spôsob, ako riešiť tieto problémy, pretože e, sa tie problémy nedajú rozčleniť na jednotlivé klietky. Kritériá, ktoré používame pri tvorbe pracovného plánu sú také, že máme nejakú danú frekvenciu, povedzme, ja neviem, každý tretí rok už chceme mať navštívený, alebo každý nepárny rok chceme navštíviť takýto sektor a má to kompletne pokryté. Potom máme nejaké indikácie z našeho systému zberu informácií, informácie o tom, že je nejaký konkrétny problém, povedzme salmonela v nejakej oblasti potravinárstva a potom tomu dáme prioritu v pláne auditov. A samozrejme, každý rok identifikujeme aj nejaké konkrétne oblasti, napríklad v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, kde rozhodneme v rámci generálneho riaditeľstva, čo budú priority, na ktoré sa budeme zameriavať pri tretich krajinách máme aj požiadavky k prístupu na trh. Tretia krajina chce vyvážať do EÚ a tým sa dostanú do nášho plánu auditov. Náš plán auditov bol vždy vypracovaný v rámci DG v spolupráci aj s členskými štátmi a nové nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť 15. decembra o pár dní vyžaduje, že náš plán práce prvýkrát bude formálne prijatý komisiou. To je ten jediný dôvod. K oblasti dobrých životných podmienok zvierat, áno, venujeme osobitnú pozornosť konskému mesu. Nie len v tretich krajinách, ale aj v EÚ. V tomto okamžiku vykonávame auditorskú taký audity, kde sa zaoberáme konkrétne možnosťou podvodných činností v tomto odvetví. A o chvíľu budeme mať aj výsledky týchto auditov. Zaoberáme sa konským mesom v tretich krajinách. Áno, máte pravdu. Za, v konkrétnych tretich krajinách sme boli veľmi nahnevaní, pretože keď sme prišli tak tie kone, ktoré tam mali byť, neboli a ich ustajnenia boli prázdne a čisté. A to viedlo k tomu, že sme e, povedali, že asi niečo skrývajú. Problémom je ale, že nemôžeme robiť neohlásené návštevy. Môžeme, a to robíme, že keď prídeme do členského štátu alebo do tretej krajiny, tak povieme, zajtra chceme ísť tam a tam členskom štáte tá vzdialenosť je primeraná. V Južnej Amerike je to ale nemožné. Takže máme aj také situácie, že sa používa iná legislatíva v, treti, pre tretie krajiny, v tretich krajinách a členských štátoch, pokiaľ ide o konkrétne možné zvyšky reziduj, a tak ďalej. Takže v tých tretich štátoch je možné zabiť kone na, určené na humánnu spotrebu, ak e, neboli liečení v predchádzajúcich šiestich mesiacoch. To v Európe nie je povolené. Taká je situácia a to neviem zmeniť. Taká je realita. Nepovedala by som, že naše zistenia sú ignorované. Vy ste tu hovorili, môžeme Brazíliu, Tajsko, kde sa koná, ale je pravdou, že najmä keď máme obchodné dohody a prebiehajú tu rokovania o obchodných dohodách, tak je to zložitejšie. to je záver, ktorý by mohol spustiť ďalšiu hodinovú debatu o Mercosure a podobne. A to ešte ani nespomínam Brexit, ale to je možno pre ďalšie debaty. Takže ďakujem veľmi pekne. Končím dnešné dopoludnejšie rokovanie a presunieme sa ku koktejlu, aby sme vás osobne lepšie spoznali. A myslím si, že koktejl bude tu a o chvíľočku príde pohostenie. Ďakujem.